meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich darf Sie anbieten. Dámy a páni, vítam vás dnes, útorok ráno. Chcel by som medzi nami privítať pani podpredsedničku Európskej komisie, pani komisárku Viviane Redingovu, ktorá dnes otvorí naše stretnutie k téme Collective Redress kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu. Vieme, že máme dokument zo strany komisie, ku ktorému musíme teraz zaujať stanovisko. Je tu horizontálny dokument. Budeme hovoriť o otázke možnosti skupinových žalôb naprieč všetkým možným napriek, naprieč všetkým možným oblastiam a za to je práve zodpovedná v rámci komisii pani komisárka, ktorá je tu medzi nami. Možno ešte technická poznámka predtým, než jej udelím slovo. Na úvod mali sme tu kontakt e, so skupinou e, pre ochranu európskych spotrebiteľov a nechcem to nejako označiť ako nejakú stiažnosť, ale ide tu, bolo nám vytknuté, že nie sú tu zastúpení e, ochrancovia spotrebiteľov a my chcel by som povedať, že pri plánovaní tohto dnešného stretnutia bol gestorským výborom výbor IMKO, takže musím povedať, že my sme sa chceli skôr sústrediť na procesné otázky, ktoré súvisia s týmto aspektom, ale samozrejme, ja by som teraz pragmaticky chcel napraviť túto situáciu. Možno keď budeme mať tu to kolo otázok a odpovedí, tak môžeme požiadať aj predstaviteľku organizácií ochrany spotrebiteľov. Môžu sa kľudne v rámci tohto kola vyjadriť, ak by k tomu neboli nejaké pripomienky, tak môžeme takýmto spôsobom postupovať. Nikto nič neprotestuje, takže môžeme takýmto spôsobom postupovať a bude sa môcť vyjadriť aj zástupca tejto sféry. Po, tejto, po tomto technickom úvede by som teraz rád odovzdal slovo pani komisárke a poprosil by som, aby otvorila dnešné vypočutie. Nech sa páči. Vážený pán dámy a páni, toto je pre mňa významná príležitosť vymeniť si názory o tom, čo Európa môže a čo by Európa mala robiť v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu. Európsky parlament pripisuje veľký význam e, tejto e, otázky a my jeho názory budeme pri svojej ďalšej práci zohľadňovať. Takisto by som tak to beriem do úvahy, že e, Európsky parlament by mal vydať správu z vlastnej iniciatívy k tomuto problému. E, to všetko sa týka zabezpečenia práva na spravodlivosť. Podniky aj spotrebitelia by mali mať rovnaké práva získať odškodnenie v prípade, že ich práva sú poškodené nekalými obchodnými praktikami. Uh, ja si takisto uvedomujem, ako celá komisia, citlivosť tejto témy, otázky kolektívneho uplatňovania nárokov. Sú tu rôzne názory zainteresovaných strán eh, na to, ako a či by mala Európska únia sa zaoberať touto otázkou? Zrejme vás neprekvapí, že členské štáty majú takisto rozdielne prístupy k tejto otázke. Niektoré z nich nemajú vytvorený žiadny mechanizmus, niektoré ďalšie len nedávno zaviedli mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov do ich právneho systému, zatiaľ čo ďalšie členské štáty len zvažujú možnosť e, podobne postupovať v budúcnosti. Komisia musí brať do úvahy tento vývoj a musí hodnotiť, či iniciatívy príjmané na Európskej únii majú za týchto okolností zmysel a či prinesú pridanú hodnotu pre európskych občanov, ako aj pre európsku ekonomiku. My sme sa teraz dostali do e, zásadného bodu vzhľadom na verejné konzultácie, ktoré sme otvorili začiatkom tohto roka, ktoré sa skončili 30. apríla. Naše týmy teraz skúmajú jednotlivé príspevky. Dostali sme ich 300 od inštitucionálnych zainteresovaných strán a 20 tisíc príspevkov od občanov. Kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu to je zložitá otázka a preto eh, keď eh, by som chcela len v krátkosti prejsť týmito príspevkami a eh, uviesť taký súdržný prístup. Toto, tento súdržný prístup to je hlavný dôvod pre vykonané verejné konzultácie, pretože poprvýkrát sa môže ukázať, čo máme na mysli, keď hovoríme o tomto kolektívnom uplatňovaní nárokov. Treba brať do úvahy, že to je veľmi široký koncept, ktorý zahrňa tak odškodnenie, ako aj trestajúce odškodnenie a takisto je treba prihliadať na kľúčovú úlohu, ktorú tu zohráva vykonávanie na verejnosti a je potrebné, aby sme takisto predložili našu víziu toho, ako komisia podporuje mimosúdne riešenie týchto sporov. And that is why we are seeking a toto je dôvod, pre ktorý sa snažíme identifikovať spoločné právne zásady, prostredníctvom ktorých by e, všetky takéto snahy e, rešpektovali isté špecifické alebo horizontálne požiadavky a je potrebné preskúmať, ako tieto spoločné zásady eh, zapadajú do právneho systému EÚ eh, e a jednotlivých členských štátov. Eh, to je odznelo veľmi veľa zaujímavých návrhov, pripomienok na základe týchto verejných konzultácií. Tieto analizujeme a my ich budeme skutočne analyzovať veľmi otvoreným spôsobom. A keď hovorím my, tak mám na mysli mňa, podpredsedu Almuniu, komisára Daliho a mňa. My všetci sa zapájame do tejto analýzy a Máme v úmysle ku koncu roka vydať oznámenie o súdržnom prístupe ku kolektívnemu o uplatňovaniu nárokov, ktorý by mal vyjadriť názory komisie. V oznámení sa zohľadňa príspevky vyjadrené počas verejných konzultácií a pochopiteľne aj pozície Európskeho parlamentu. a ukáže aj na smer, ktorým by sme mali napredovať. V tomto smere máme viac e, možností. Prvou možnosťou by bolo ukončiť e, celé toto e, konanie e, nadchádzajúcim oznámením s tým, že by sa tu ukázalo alebo konštatovalo, že nie je potrebné, aby EÚ zasahovala. Druhá možnosť je, že záverom by mohlo byť, že je potrebné, aby sme vychádzali z vývoja v jednotlivých členských štátov a vydali v tomto smere od odporúčanie. Treťou možnosťou by boli právne opatrenia, buď na úrovni odvetví alebo horizontálnych nástrojov. E, v tejto etape, pán predseda, by bolo ešte predčasné e, urobiť záver o tom, ktorá z týchto možností sa napokon príjme, pretože Tí ďalší traja kolegovia sa ešte nevyjadrili k tejto veci, neprijali rozhodnutie a nepredložili svoje návrhy kolegiu. Je však zrejme, že akákoľvek iniciatíva v tejto oblasti by musela rešpektovať právne tradície členského štátu a členských štátov a všetky iniciatívy, ktoré príjmeme, musia predísť zneužívaniu v rámci právneho systému, k akému dochádza napríklad v Spojených štátoch. My nechceme, aby sa niečo podobné dialo aj tu. A to je aj dôvod, prečo budeme spoločne so spolupracovníkmi veľmi pozorne sledovať aj to, čo vy v tomto roku predložíte. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, ďakujem za tieto úvodné slova. Myslím si, že z sumarizujú vlastne ten spôsob, akým sa s týmto problémom vysporadová komisia a z pohľadu parlamentu by som chcel povedať, že tento prístup my vítame. V ostatnom legislatívnom období som bol spravodajcom v výbore pre hospodárske záležitosti a robili sme tam stanovisko k Bielej knihe a bohužiaľ e, tejto téme sme mali takú skúsenosť, že komisia vtedy mala skôr tendenciu to, na čím sme sa my dohodli, trochu ignorovať, respektíve kompletne ignorovať a uprednostňovali skôr nejaké návry, ktoré mali v zásuvke a jednoducho sme sa nepohli vpred a to súvisí aj s tým, že teraz um, nová komisia, máme zodpovednejšie konajúcich komisárov a a snažia sa teraz zohľadniť aj tie pripomienky, ktoré aj v minulosti adresoval na stranu komisie parlament, tak tie sa teraz snažia zapracovať a brať do úvahy. Takže myslím si, že tento um, progres je pozitívny. No, myslím si, že základom pre tento dokument zo strany komisie bol práve dokument zo strany parlamentu. Zatiaľ ešte nemáme nejaký kompletný finálny dokument k otázke kolektívnych nárokov uplatňovania na nápravu a myslím si, že keď budeme mať dokumenty k dispozícii, tak sa budeme môcť k tomu vyjadriť aj tu na v parlamente. ja nechcel by som povedať niečo viac, ale chcem zopakovať len to, že chceme nadviazať na to, čo sme už v minulosti začali. Viacero bodov tu, bolo, viacero bodov tu už bolo spomenutých súvisí s tým napríklad aj to, že jasne nechceme prebrať právny systém z Spojených štátov amerických v tejto oblasti, máme tu viaceré nástroje, ktoré napríklad aj u nás sme zohľadňovali, že by sme zaviedli, jednoducho by mohli mať vplyv aj na vývin toho právneho systému e, v budúcnosti, napríklad pokiaľ ide o prístup k informáciám, e, tzv. discoveries. Ide tu o otázky, ktoré sú skutočne veľmi komplikované. Včera som sa e, rozprával s komisárkou Muňou a celkom jasne sa to ukazuje, že tieto otázky ešte nie sú celkom vyriešené, ale predsa len sú tu určité úvahy, o ktorými sa budeme musieť zamyslieť. A po, predovšetkým, pokiaľ ide o to, čo ešte si môžeme dovoliť v tejto oblasti pozmeniť. Potom je tu druhá záležitosť, ktorú ste spomenuli, určité uprednostňovanie týchto mimosúdnych e, vyrovnaní sporu. Myslím, že tieto sú vždy e, vítané, čiže to je takisto dôležitý aspekt aj zo strany parlamentu. Už uh, Um, naposledy, keď sme z parlamentu, z parlamentu sa vyjadrovali k tejto bielej knihe, tak sme tam nemali veľmi dôležité. A je to aj niečo, čo sa týka aj národných parlamentov, a to je práve tá otázka subsidiarity, čiže vidíme, že tu je tento cezhraničný problém, celoplošný problém, s ktorým sa musíme vysporiadať. Je takýto masový fenomén a tieto prípady a musíme jednoducho sa snažiť na základe tohto pozadia aj v parlamente, na základe viacerých vypočutí, a to nielen v našom výbore, že sa k týmto otázkam ešte budeme venovať a detailne sa na ne pozerať a potom a, a aj vo vzťahu k tomu vyhláseniu, ktoré chcete koncom roka publikovať, jasne stanoviť naše stanovisko. To je takisto veľmi dôležitý element tejto diskusie v rámci minulých debát a diskusí, ktoré sme tu mali v roku 2008-2009, čiže či budeme postovať horizontálne alebo sektorálne horizontálne. Ja nerobím žiadne tajomstvo z toho, že sympatizujem práve s tým prístupom horizontálnym, pretože nechcem, aby tu došlo k nejakým rozdrobeniam eh, právnych predpisov v jednotlivých členských štátoch a ja som dlhodobo tejto problematike venoval pozornosť a vidíme, že sa tu takéto rozdrobenie už trochu niekedy začalo a potom bolo veľmi komplikované znovu tieto elementy, ktoré sa rozdrobili, dať eh, dokopy. Mali sme tu viaceré klasické prípady, na ktorých sa to dá dokumentovať a myslím si, že aj táto téma je v tomto ohľade veľmi dôležitá. Budeme sa musieť k nej ešte musí vyjadriť. Čiže to sú tie moje úvodné e, pripomienky. Ešte tu máme aj pani Rapty, ktorých nechcem dať slovo teraz hneď, a to z toho dôvodu, že sa musíme držať dnešného programu, potom budeme mať kolo otázok a odpovedí a najprv by sme si mali vypočiť spravodajcov a potom môžeme e, otvoriť Eh, okolo otázok a odpovede. Ešte raz sa chcem poďakovať pani eh, komisárke, že prišla medzi nás. Teraz budeme pokračovať s našimi spravodajcami. Ďakujem pekne. Takže chcel by som teraz privítať kolegov, ktorí budú dnes vystupovať. Eh, pán Gerard Dermot, pani mestre Pavla Mejstra Lorenzo, ktorá je predsedničkou výboru v Portugalsku, ktorá sa záberá práve presadzovaním takýchto práv. Potom pani doktorka Anke Zessler, ktorá je e, šéfkou oddelenia litigation vo firme Siemens a potom ešte Malcolm Carlyle, ktorý zastupuje European Justice Forum a bude hovoriť na tému ADR v skupinových e, sporoch. A potom ešte pani Leviciuete, neviem, či som to správne vyslovil, ktorá sa takisto vyjadrí v mene organizácií zastupujúcich práva spotrebiteľov. A potom budeme mať ešte e, krátky čas na otázky a odpovede. Takže toto je poriadok, ako budeme dnes postupovať. Teraz prejdeme hneď k pánovi Žeradovi McDermottovi a už mu dávam aj slovo. Nech sa páči. Thank you very much. Um, thank... Ďakujem veľmi pekne. Ja sa vyjadrím k tejto veci z e, britského pohľadu respektíve z anglického pohľadu a poviem o tom, čo sme urobili v Anglicku. E, teda mm, chcem sa e, zmieniť na jednej strane o e, skupinových žalobách a na druhej strane o financovaní. Ja by som chcel povedať, že ja som vo svojej práci ako právnik sa E, stýkal s mnohými ľuďmi, ktorí boli poškodení a to aj v cezhraničných sporoch. No a potom problém financovania. Ja e, tu teraz e, zastupujem advokátsku komoru, ale občas do toho zahrňam aj vlastný názor. No a mm, ja by som chcel povedať o niekoľkých veciach. My máme v Británii tzv. group litigation orders, to sú skupinové žalobné príkazy a tam ide o to, že E, niekoľko skupín, e, alebo teda niekoľko členov rovnakej triedy e, vedie jednu žalobu. Tam je to veľmi úzko definované. Tá žaloba sa zameriava na jednu konkrétnu vec. Nedávno taký, takýto prípad nastal v prípade Emerald versus British Airways. tam dohoda bola dosiahnutá, ale odvolací súd ju zrušil Mm, uplatňujú sa na takéto konania tzv. CPR, teda procesné pravidlá v časti 19. A ja by som sa teraz e, chcel zmieniť o týchto GLO, e, teda o e, príkazoch vyplývajúcich zo skupinového sporu alebo skupinovej žaloby. Niektoré aspekty financovania sú veľmi komplikované, zastarané, hoci môžu byť e, užitočné pre spotrebiteľov a iných e, žalujúcich, ktorí by inak e, nemali žiadnu silu jednotlivo proti výrobcovi alebo dodávateľovi, ale otázkou je to skutočne financovanie. Skupinové žaloby sa riadia koordinovaným spôsobom a No cieľom je, aby e, tento prípad viedol sudca, ktorý má skúsenosti e, s komplikovanými súdnymi spormi. E, v tom procese treba pravidelne kontrolovať pokrok a prihľadať na to, že opatrenia sú primerané a nákladovo efektívne. V Anglicku a Walese príkazy, ktoré súd môže na základe takéto žaloby vyniesť, sú ďaleko siahle, sú hlboké, takisto e, je možné riešiť e, osobný, osobnú škodu a odškodnenie a cieľom je e, zabezpečiť prístup spravodlivosti tam, kde počet postihnutých je vysoký, ale individuálna strata alebo individuálne poškodenie je relatívne malé a cieľom je Eh, zabraniť tomu, aby eh, nevznikalo množstvo drobných sporov, ktoré by celkovo nemali veľký eh, účinok. Takže my máme pocit, že mm, čokoľvek, čo komisia alebo parlament vynesú vo forme nejakých odporúčaní, musí splňať podmienku dosiahnutia rýchleho riešenia, efektívneho riešenia a primeraného primeraného rozhodnutia sporu. No a, a treba dosiahnuť e, aj rovnováhu. No a e, ďalším um, podobným systémom sú nehody, kde funguje taký systém, že ak povedzme osoba je zranená, ale to zranenie nie je veľmi veľké, teda napríklad zranenie krku, tak tam je treba zabezpečiť aby povedzme priznané, priznané odškodnenie bolo primerané, a rovnako to e, platí e, v prípade prípadov, e, v prípade veľmi vážneho zranenia. Ja osobne som mal prípad naozaj veľmi vážneho zranenia. V takom prípade sa stáva, že právnik dokonca financuje prípad, kde neznamená, že by priamo vstupoval do sporu ako e, účastník, ale má veľký záujem na výsledku toho sporu. Ďalšie oblasti pre GLO, teda e, príkazy vyplývajúce zo skupinových žalob, e, tu by som uvedol niekoľko prípadov, napríklad Kráľovská, nemoc, Kráľovská detská nemocnica v Liverpoole v roku 2000, ďalej príkaz vyplývajúci z, z žaloby na kolky, teda kolkovú daň, e, Norton Aluminium, ale e, chcel by som upozorniť najmä na jeden spor, tzv. Linkwise, e, kde nejde ani tak o spotrebiteľa, alebo teda na prvý pohľad sa zdá, že nejde o spotrebiteľa, ale v skutočnosti ide o ochranu ich práv. A tu išlo o to, že predajňa nábytku predávala pohovky, v ktorých bol, boli sáčky s materiálom, ktorý mal zabraňovať rastu plesní, ale e, na nešťastie tento materiál e, pri teda používaní tej pohovky spôsoboval popáleniny a jednotliví spotrebitelia boli boli postihnutí, tie zranenia neboli ani e, trvalé a neboli ani veľmi vážne, ale e, bola, bola to vec veľmi nepríjemná a v takomto prípade jednotlivý spotrebiteľ pravdepodobne proti veľkému odporcovi e, nerozbehne súdne konanie, ale v tomto prípade, keďže tá žalba poda- bola podaná skupinovo, tam nejaký výsledok mohol byť dosiahnutý, rovnako ako odškodnenie. No a, a ďalšie oblasti, kde sa uplatňuje kde sa uplatňujú skupinové žaloby, je napríklad e, životné prostredie, e, osobné zranenia a škody a obchodné a finančné služby. A ja by som chcel e, povedať aj svoj názor na skupinové žaloby alebo skupinové konanie na súde. Tu E, toto skupinové konanie má význam v tom, že dáva skupine jednotlivcov postihnutých rovnakým spôsobom väčšiu silu a zároveň e, to konanie nie je také finančne náročné pre jednotlivých e, navrhovateľov. Ďalej zaobchádzanie s týmito navrhovateľmi je rovnaké a zároveň sa optimalizuje proces v tom, že pokiaľ by tých konaní bolo veľké množstvo, tak by e, to preťažilo súdny systém, takto sa e, celý, e, celé to, celá tá žaloba optimalizuje. Ďalej, v prípade tých pohoviek, tam išlo o toxickú chemickú látku, ktorá mala ktorá mala zabrániť rastu plesní, ale E, pri zahriati e, sa uvoľňoval plyn a e, spôsoboval vyrážky a popálenie na tele používateľov tých pohoviek. Tam tie škody boli do výšky až 10 tisíc liber, čiže pomerne veľké. Problém je, že táto vec nie je veľmi známa pre spotrebiteľa. E, problém teda so skupinovými spormi je, že nie sú veľmi dobre známe ako možnosť pre spotrebiteľa. Takisto nie je jasné, ako e, financovať e, takéto spory. A preto by sme z hľadiska financovania e, chceli povedať, že by bolo dobré, aby sme vypracovali nejaký systém, kde tieto skupinové žaloby budú financované niekým a ak tie jednotliví spotrebitelia nemajú dosť hlboké vrecka na to, aby to urobili sami, tak treba zabezpečiť systém, aby takéto financie boli v Británii, teda v Anglicku a Walese. E, máme systém, e, ktorý vychádza z princípu, že e, ten, čo prehral, platí, ale treba, alebo, a je možné pritom sa poistiť proti prehratiu sporu. A v súčasnosti v parlamente je návrh zákona, kde sa hovorí o tom, že právna pomoc e, je sprevádzaná určitou možnosťou finančnej podpory a, zároveň e, sú stanovené určité základné sadzby, pričom je dopredu jasné zhruba, koľko, je, koľko bude potrebné investovať do prípadu. Isté ten prípad, ak bude veľmi komplikovaný, tak to bude stať peňazí viac, e, kým sa dosiahne nejaká náhrada. Ale doteraz ehm, odporcovia museli e, platiť e, tie náklady vopred a po, v prípade prehratia sporu museli zaplatiť všetky náklady. E, teraz ten systém sa upravuje. No a v tomto prípade ehm, právnici preberajú na seba určitú mieru rizika. Existuje prípad, kde bolo namietané, že právnici sú úplne mimo rizika a práve toto riešia tento návrh zákona. A e, ja viem, že e, zo svojej pozície praktizujúceho právnika, e, že v prípade napríklad dopravných nehôd, kde e, je veľmi vážne zranený človek, sa môže stať, že ten prípad nevyhrá. V takom prípade je skutočne veľmi vážna situácia v tom, že musí ešte aj zaplatiť tie náklady. Ďalej sú tu určité podmienené poplatky, respektíve rezervy, tieto sa uplatňujú skôr v USA a ja, ja chápem že existuje určitá opatrnosť, pretože v USA sa povie, všetci vedia, aké sú sadzby a e, nie je potrebné mm, nie je potrebné poistenie pre prípad prehratia sporu, pretože tam aj tak platí ten, ten princíp v každom prípade. A e, u nás, e, u nás sa domnievame, že tento princíp treba presadiť a zdôrazniť, pretože sa tým zabráni e, zbytočným e, súdnym sporom. E, môj pohľad je, že v prípade, že sa uplatní, uplatní tento systém kolektívnych sporov, treba tento systém, že prehratý spor platí presadzovať silnejšie. Ďakujem veľmi pekne, pán Dermot. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu pani majstra Paula Mejra Lorenko. Nech sa páči, máte slovo. Ja som dostala pozvánku, za ktorú veľmi pekne ďakujem. Veľmi rada sa zúčastňujem na zasadnutí tohto výboru Júri. Rád by som poďak- rada by som poďakovala aj pánovi Lenemu ako spravodajcovi. My sa bavíme o téme, ktorá má korene v 16. storočí, teda um, klasické súdne spory um, a žaloby, pričom od 19. storočia sa uplatňujú aj žaloby kolektívne a e, v tejto chvíli sa v, po, v Portugalsku e, vníma možnosť e, kolektívnych sporov veľmi pozitívne. Portugalská legislatíva um, špecificky takéto žaloby zmienuje a upravuje. A ja by som chcela hovoriť o tom, aká je súčasná klíma, ale aj o konkrétnych prípadoch v súčasnosti je právo na e, spoločnú kolektívnu žalobu e, zakotvenú v našej ústave. Toto právo má každý občan, e, takisto združenia, napríklad Združenie na ochranu práv spotrebiteľov, na ochranu životného prostredia a na, iné, na, na ochranu iných záujmov. Takže ide o právo, ktoré je dostatočne chránené a dostatočne zakotvené a Mm, tiež sa e, zdá, že ak e, určitý dohovor um, teda ak sa dosiahne určitá dohoda, tak e, žaloby v prípade ochrany, teda v prípade ochrany spotrebiteľa životného prostredia je vhodné redukovať Eh, napríklad eh, v Amerike sú eh, známe pokuty za zbytočné spory a takisto u nás je známy princíp, že ten, čo prehrá, platí náklady sporu. V polovici 20. storočia bol zakotvený osobitný zákon o spoločných e, žalobách, ktorý hovorí o tom, že e, osoby sa môžu združovať e, a podávať žaloby na súd proti odporcovi, ktorý je príliš veľký na to, aby sa mu mohlo, mohla postaviť jedna osoba alebo jeden, jeden subjekt. V každom prípade prebieha výskum, aké, aké veci sa objavujú v týchto e, spoločných žalobách a takisto e, prebieha prieskum toho, aké sú náklady v e, týchto skupinových žalobách. Existuje takisto možnosť opt-outu. Tí, ktorí sa nechcú zúčastniť, zúčastniť na skupinovej žalobe, môžu ísť cestou individuálnej žaloby. Takúto možnosť im náš zákon dáva. minimálne v Portugalsku je situácia taká, že e, navrhovateľia nemusia hradiť ani náklady na konanie, Takže existuje tu určitá, určitá garancia, že tí malí navrhovateľia E, nemusia dopredu platiť veľké náklady. A e, Tiež si treba uvedomiť, že v mnohých prípadoch tieto žaloby e, ne, nevedú len k súdnym zákazom, ale aj k preventívnym krokom. Veľmi často súd nariaduje určité konanie, ktoré musí vykonať odporca, respektíve strana proti ktorej vyniesený rozsudok. No a tu existujú dve možné cesty. Ak sa pozrieme na e, ten záujem jednotlivca, treba ho zvažovať voči záujmu skupiny. A niekedy tej, tie jednotlivé záujmy alebo jednotliví účastníci e, kolektívnej žaloby Ehm, sa veľmi ťažko mm, individuálne definujú, respektíve ich záujmy sú ťažko definovateľné. Aj na toto portugalský zákon pamätá. Je samozrejme, že náš zákon o e, kolektívnom uplatňovaní nárokov sa zmienuje o konkrétnych odvetviach. Existujú alebo vznikajú rôzne organizácie, napríklad e, v oblasti ochrany práv spotrebiteľa, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré obhajujú záujmy spotrebiteľov alebo e, ľudí, ktorí majú pocit, že sú poškodzovaní e, znečisťovaním životného prostredia. No a tieto osoby od roku 1996 môžu veľmi aktívne e, vystupovať e, na ochranu svojich zájmov. Napríklad e, tí, ktorí chránia záujmy spotrebiteľov, majú k dispozícii tento zákon o skupinových žalobách, respektíve o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu. A to je jeden z, z, z kľúčových zákonov. Ale máme ešte druhý veľmi dôležitý zákon, ktorý sa zmienuje o zmluvných podmienkach. A tento zákon špecifikuje zmluvné podmienky, ktoré sa nesmú objavovať v zmluvách, teda v podstate zakazuje e, určité zmluvné podmienky a doložky a ak, v, ak sa v zmluve takáto podmienka predsa objaví, tak e, buď spotrebiteľská organizácia, asociácia alebo odbory, alebo aj dokonca ministerstva môžu trvať na e, vypustení takýchto ustanovení zo zmluv. V roku 1987 bol tiež schválený zákon o ochrane životného prostredia, pardon, o e, právnej obhajobe a tu môže osoba žiadať o e, náhradu škody aj v rámci e, kolektívneho uplatňovania nárokov. E, k tej náhrade škody, škody napríklad tam niekedy škoda neplynie len navrhovateľom, napríklad v prípade poškodovania životného prostredia a príslušných E, žalob, tam e, tie peniaze, ktoré musí e, odporca zaplatiť, plynú do fondov napríklad na ochranu životného prostredia alebo na riešenie konkrétneho problému. No a teraz k ochrane kolektívnych práv chránených naš, našim naš, našimi zákonmi. Ak ide o problém týkajúci sa hnutelného majetku, tam e, musí byť vytváraný garančný fond. No a napríklad neinstitucionálni investori, čo môžu byť pomerne veľká skupina, tí musia tiež byť chránení, teda e, tu ide o ochranu investícií. A e, my sa domnievame, že tým, touto možnosťou skupinovej žaloby sa vytvára zároveň aj istá, istá forma prevencie. Uh, Takže e, s tým súvisí určite e, veľká výhoda v tom, že e, konania sa nemnožia, že sa vedie jedno konanie s mnohými navrhovateľmi a v tomto je istá podoba so systémom, ktorý platí v Severnej Amerike, ale dokážeme, dokážeme tie naše postupy Um, skupinových žalob aj kritizovať. Ak totiž sa v skupinových žalobách rieši široké spektrum nárokov, tak uh, to predstavuje problém. Niekedy uh, kolektívna náprava uh, má možno menší dopad, než keby tá žaloba bola podaná jednotlivcom alebo jedným subjektom. Ďalej, odškodnenie odškodnenie sa niekedy eh, prevádza alebo odovzdáva do nejakého spoločného fondu, vládneho fondu. Otázka je, či to je vždy spravodlivé a v niektorých prípadoch eh, môžeme tiež konštatovať to, že čiastky, ktoré sú priznávané, eh, sa veľmi ťažko vyberajú, teda niekedy je získavanie týchto prostriedkov veľmi komplikované. A v tomto um, komisia ehm, niekoľkokrát, konkrétne teraz bežia dve konania, rozbehla takéto konanie na porušenie. Každopádne sa domnievame, že e, skupinové žaloby sú úspechom v Portugalsku a e, zároveň treba povedať, že v Portugalsku ešte sú aj veľké nedostatky, na ktoré sa treba zamerať. A my vieme, že zatiaľ výskum, ktorý bol v tejto oblasti vykonaný, nie je dostatočný a bude treba ďalej tie možnosti skúmať. E, tie prípady, kde kolektívna žaloba nefungovala, tam pravdepodobne a väčšinou ide o to, že tá skupina navrhovateľov mala rozličné záujmy, respektíve e, nebolo možné sa zhodnúť na dostatočne jasnej formulácii toho nároku. No a zákon e, o zmluvách, zmluvných ehm, podmienkach a zákon o ochrane spotrebiteľov sú dve najväčšie platformy, kde sa takéto skupinové žaloby objavujú. E, to už som povedala. A zároveň e, by som chcela pripomenúť tú otázku odškodnenia. To, je, to sa rieši veľmi často v takýchto e, sporoch globálne, ale E, nie je možné celkom spravodlivo priznať e, škodu alebo teda odškodnenie jednotlivcom, pokiaľ ich je veľa. No a k zúčtovaniu e, tohto odškodnenia tam tiež sa objavujú problémy. Zákon totiž špecifikuje určité kritéria a niekedy je ťažké nielen vypočítať to odškodnenie e, pre jednotlivých poškodených, ale určiť vôbec, komu má plynúť. A toto v podstate znamená, že e, rozsudok e, v takejto kolektívnej žalobe sa veľmi ťažko vynúcuje. Vykonávanie tohto rozsudku stojí a padá na konaní teda vykonávacom konaní a e, ak tie čiastky e, odškodnenia by bolo potrebné deliť medzi mnohých príjemcov, tak e, na to zase nie sú dostatočne jasné kritériá. V roku 1999 sme mali v Portugalsku jeden prípad, kde portugalská telekomunikačná firma účtovala akúsi, akúsi prirážku Eh, zhruba 9 eur, eh, ktorá sa dotkla asi 3 miliónov eh, predplatiteľov, na čo sa ozvala spotrebiteľská organizácia, ktorá podala kolektívnu žalobu na tohto operátora. Ono to nejaký čas trvalo, ale bolo možné využiť tento nástroj kolektívneho uplatňovania nároku a súd vyniesol rozsudok, že firma nemala právo takúto prírážku účtovať a e, e, dosiahla sa dohoda s tou spotrebiteľskou organizáciou. Medzi tým však portugalské telekomunikácie ponúkli svojim predplatiteľom inú ponuku, teda e, napríklad prislúbili e, spotrebiteľom, že nejakú E, nejakú dobu budú môcť telefonovať e, v nedelu zadarmo a um, napríklad penzisti e, potvrdili, že v niektorých prípadoch dostali zľavu na predplatné v septembri 2004, teda nemuseli zaplatiť za tento mesiac nič. Takže um, takto funguje systém, prinieslo to reálne výsledky, No a No a e, v Portugalsku e, v uplynulých rokoch sme konštatovali, že existuje mnoho ďalších mechanizmov prostredníctvom, ktorých sa môžu dopracovať e, spotrebiteľa k náprave, alebo teda kde je možné dopracovať sa k dohode alebo vyriešeniu sporu mimo súdnej siene. Takže toľko k prehľadu portugalskej situácie a dúfam, že som prispela k vašej diskusii o e, kolektívnom uplatňovaní nárokov na európskej úrovni a ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie. Ďakujeme pekne aj vám a teraz môžeme prejsť k ďalšiemu odborníkovi, pani doktor Kanke Zesler. Nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno, dámy a páni. Ďakujem pekne, vážení členovia výboru, za to, že ste ma pozvali a môžem vám prezentovať, e, ako sa vysporadovame s touto problematikou v našej spoločnosti. Siemens považuje za dôležité, že treba zabezpečiť e, spoločné žaloby aj v rámci na úrovni Európskej únie. Ale európsky e, nástroj musí rešpektovať e, súčasné dynamické procesy v členských štátoch. Mnohé z nich zaviedli kolektívnu e, nápravu vzhľadom na ich špecifické potreby. Implementácia mechanizmov EÚ si vyžaduje čas a vnúcuje členským štátom nové nástroje, nástroje bez toho, že by sa preskúmali ich existujúce nástroje. To je nástroje. To je protiproduktívny proces. V každom prípade, e, pokiaľ ide o americké skúsenosti a ich preberanie, tu vyzývame k opatrnosti. Účinná náprava e, ne, e, by nemala za žiadnych okolností umožniť, že prvky tzv. toxického koktejlu by mali byť primeraným stimulom pre podniky alebo pre individuálne pre jednotlivcov. Vo svojom príspevku by som sa chcela zamerať na niekoľko otázok. Poprvé, je skutočne potrebné nástroj na úrovni EÚ v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov? Po druhé, bolo by to užitočné pre spoločnosť, keby sa zaviedli e, skupinové e, žaloby? A čo by sa malo v tomto prípade, e, čomu by sme sa mali vyhýbať a ako vyhodnotiť, e, či je možné, aby boli tieto kolektívne spôsoby nápravy e, užitočné. E, prvá otázka. Je skutočne potrebné mať takýto nástroj na úrovni EÚ? Siemens sa dozmieva, že je to niečo, čo môže e, naborať dôveru a môže e, produkovať potenciálnych žalobcov. Je potrebné, aby sme chápali obidva pohľady. Predovšetkým v oblasti súťažného práva nedostatočná vykonateľnosť nie je možná. Keď sa kartelom ukladá dajú vysoké pokuty, tak toto je významný odstrašujúci prvok. V roku 2008 uložila komisia eh, eh, pokutu vo výške 800 miliónov eur eh, Carglass kartelu. V roku 2009 vyše miliardy eur sa uložilo ako pokuta Intelu a v roku 2010 800 miliónov eur sa ako pokuta uložilo kartelu leteckých spoločností. E, v Nemecku zisky z protisúťažných e, praktík môžu byť takýmto spôsobom potlačané. E, ale pokiaľ ide o oškodnenie, dokonca aj v cezhraničnom meradle, je možné ho dosiahnuť v tom momente, ako komisia e, rozhodne, že bolo porušené súťažné právo. Vo väčšine krajín e, sa autonomously across the national a dokonalým príkladom našej vlastnej praxe to, to je kartel v oblasti nákladnej leteckej dopravy. Podľa vlastného vyhlásenia e, organizácie Claims Funding International táto e, riešila stiažnosti e, stiaž, stiažovateľov z 11 členských štátov v vysokej e, výške. Patrilo tam Air France, KLM a ďalšie spoločnosti. E, toto e, sa týkalo, táto stiažnosť nie len veľkých, ale aj stredne veľkých a malých podnikov a spotrebiteľov. Pozícia Siemensu je v plnom súlade s pozíciou malých a stredne veľkých podnikov, pokiaľ, aj pokiaľ ide o stanovisko Business Europe. Táto organizácia predstavuje záujmy spoločnosti každej veľkosti. Ehm, e, aké výhody má e, skupinový súdny spor pre spotrebiteľov? E, spotrebitelia by mali mať nárok na takú politiku, ktorá E, vyžaduje, aby e, boli príjmané právne predpisy, ktoré im ochr- ktoré ochranujú ich záujmy. E, Európsky súdny dvor vyhlásil, že verejné orgány by mali fungovať v prospech spotrebiteľov a nie naopak súkromné presadzovanie vykonateľnosti by e, mali podporovať e, súdy a my všetci vieme, že súdy e, nemôžu efektívne zvládať toto bremeno. Ďalšia otázka. Kto dostane peniaze? Pri kolektívnej náprave by sa nedosiahlo cieľ komisie, aby sa uh, E, chránili záujmy spotrebiteľov, pretože len 30 percent e, tých rozhodnutí o odškodnení, ktoré sa v súčasnosti priznajú, ide samotným poškodeným, zatiaľ čo zvyšok ide na e, advokátov a ďalšie účely. Advokáti by mali byť odradzaní od toho, aby podávali alebo podporovali podávanie žalbob, ktoré nie sú dostatočne odôvodnené len v snahe získať zisk. Okrem toho, kolektívne e, žaloby môžu byť niekedy opakom účinných žalob. Podľa mojej osobnej skúsenosti e, z 20 rokov e, súdnej praxe je, že e, čím dlhšie trvá súdny spor, tým vyššie sú náklady. Niekedy môže trvať aj desiatky rokov, než dostanú poškodení svoje peniaze. Čo sa možno naučiť z americkej skúsenosti, ale niekoľko údajov Štúdia eh, školy práva v Stanforde ukazuje, že približne 35 eh, spoločnosti, proti ktorým bolo vyhlásené takéto trestajúce očkodné, eh, sa dostalo do úpadku. Okrem e, rizika úpadku e, tu dochádza k mnohým e, tzv. urovnaniam na základe vydierania. 17 až 19 týchto prípadov sa rieši mimosúdnou cestou, ale ešte v minulosti sa sú, najvyšší súd E, domnieval, že e, takýto spôsob riešenia dáva zmysel, pretože sa vyhne dlhému a nákladnému súdnemu sporu, ale Najvyšší súd nepredpokladal, že tu dôjde k tzv. možnosti blackmail settlements. skupinové žaloby e, vystavili spoločnosti okamžite tým škodám, e, poškodením ich dobrej povesti ešte dokonca predtým, než bolo prijaté právoplatné súdne rozhodnutie o ich vine. E, spoločnosti e, preto by dávali prednosť mimosúdnemu riešeniu sporov. Systémy občianského práva, rôzne systémy zavinenia, ako aj e, dôkazného bremena neumerné e, nároky. Je potrebné, aby sa e, tieto systémy riešili ekvivalentným spôsobom vo všetkých členských štátoch. Ehm, Mnohým spoločnostiam sa podarilo účinne e, predchádzať zneužívaniam. Vysoké nároky, vysoké náklady na e, súdne konania v prípade Siemensu e, sa objavili aj v nedávnom prípade, kedy proti Siemensu bola podaná úplne nepodložená skupinová žaloba, ktorá bola však v skorom štádiu zamietnutá. Toto bol síce mimoriadne a nezvykle e, šťastný výsledok. Napriek tomu sme na našu obhajobu vynaložili 2 milióny amerických dolárov, ktoré sa nám nikdy nevrátili. Keby sme neboli e, úspešní s našim návrhom, aby sa tento, táto žaloba zamietla už v ranom štádiu súdneho konania. Tieto náklady by boli ešte oveľa väčšie. Čiže tieto kolektívne spory potom majú za následok zvýšenie nákladov spoločnosti na poistné, ktorými sa brania pre prípad prípadnej žaloby. Kto platí tieto náklady sú to v konečnom dôsledku spotrebitelia. Ak sa chceme poučiť z amerických skúseností, je potrebné, aby sme e, predchádzali takým stimulom, ktoré by mohli pôsobiť ako katalizátor pre podávanie kolektívnych e, skupinových žalob e, preto by sa nemali ukladať contingency fees ani trestajúce odškodné punitive damages. Čiže ako e, účinne chrániť spotrebiteľov? Podporou kolektívneho uplatňovania nárokov v prípade nárok, e, nárokov nízkej hodnoty by e, bolo škodlivé pre európsku ekonomiku bola prijatá smernica o mediácii, o elektronickom obchode a tak ďalej ako aj o nárokoch e, malej hodnoty. Toto všetko by malo pomôcť e, organizáciám spotrebiteľov a spotrebiteľom samotným. Takisto Siemens už celé roky e, úspešne uplatňuje alternatívne riešenie sporov, predovšetkým v prípade nízkej hodnoty škody. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A predposledným rečníkom teraz bude pán Malcolm Carlyle. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za vaše pozvanie. Do... Ja chcem povedať len tri veci v tomto svojom príspevku. V prvom rade naša organizácia, Európske fórum pre spravodlivosť, sa snaží o Eh, urýchlenie nápravy v opravnených sporoch. A preto sme sa snažili doteraz hľadať najlepší spôsob, ako túto nápravu zabezpečiť. V prvom rade eh, my eh, sa nedomnievame, že existuje nejaký jeden európsky nástroj, ktorý tento cieľ dosiahne. Namiesto toho sa myslíme, že, si myslíme, že by mal byť uplatnený úplne nový prístup. A to vychádzajúc z toho, čo sa reálne deje v Európe, pričom tento prístup, tento nástroj by si mohol každý členský štát upraviť podľa svojich vlastných podmienok a okolností. Tento prístup by podľa nášho názoru mal vychádzať z alternatívneho riešenia sporov, pričom by ho e, mala podporovať úloha ochrany spotrebiteľov, ktorú vykonávajú verejné orgány, pričom súd by mal e, dohliadať na spravodlivosť e, E, tohto konania ADR a jeho nestrannosť. Zároveň je potrebné pripomenúť, že e, kolektívne uplatňovanie nárokov nie je to isté ako kolektívna žaloba a e, toto právo alebo tieto nároky na nápravu sa niekedy dezinterpretujú, pričom sa to predkladá tak, že len kolektívna žaloba môže dosiahnuť pre malých jednotlivcov a malé podniky nápravu. E, kolektívna žaloba môže niekedy e, zhoršiť podmienky a e, kolektívne uplatňovanie nárokov môže zase naopak viesť k náprave škody pre malých jednotlivcov. Čiže na získanie náhrady Mm, jednotlivci a podniky v e, prípade e, kolektívneho uplatňovania nárokov e, nemusia vynakladať obrovské prostriedky a nemusia absolvovať veľmi komplikovaný súdny proces, čo je vec, ktorá by mala byť ponechaná až na posledné miesto. Ďalej by som chcel povedať, že alternatívne riešenie sporov nemá jednu podobu. Má mnoho podôb, dobrovoľných podôb a mechanizmov, pričom spory sa môžu riešiť v závislosti od vôle e, strán dosiahnu dohodu. A e, technické fungovanie ADR je síce všade podobné, pričom e, môže, predstavovať, môže mať podobu jednoduchého rokovania medzi stranami v súdnom spore, určitých e, mediačných procesov, ale štruktúra ADR sa v jednotlivých krajinách odlišuje a tým pádom nie je stvoje ani jedno riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým a ktoré by sa dalo uplatniť všade v Európe. E, namiesto toho, podľa môjho názoru, je treba zabezpečiť to, aby výsledky a princípy boli dopredu dohodnuté a každá krajina, aby potom mala možnosť tieto princípy uplatňovať e, v závislosti od svojich národných špecifík. A tiež by som chcel povedať, že formálna mediácia nie je najobvyklejším prípadom ADR. Niekedy sa totiž e, e, hovorí, že ADR priamo vyžaduje mediáciu, ale mediácia tá sa vykonáva najmä v kontexte súdnej žaloby alebo súdneho nároku a obvykle pri mediácii vystupujú dobre vyškolení a dobre platení mediátori, ale e, v skutočnosti táto metóda predstavuje len malú časť spektra ADR, pretože obvykle mechanizmy ADR sú o mnoho jednoduchšie a e, sú o mnoho lacnejšie pre spotrebiteľov. Takže ako vlastne ADR v praxi funguje? V prvom rade um, sú tu e, vlastné postupy firiem na riešenie sťažnosti. Tieto by mali existovať vo všetkých firmách a tam je, musí byť možné spracovať veľké množstvo E, veľké množstvo sťažností, respektíve nárokov alebo žiadostí priamo vo firme, bez toho, aby bolo treba vôbec pristúpiť nejakému sporu a mnohokrát ide len o žiadosť o informácie, ani nie o sťažnosť. No a um, Ďalej sú tu krajiny ako napríklad na severe, Holand, teda, e, na severe Európy, Holandsko a Spojené kráľovstvo, kde existujú špecifické úpravy riešenia sporov, mimosúdne riešenia sporov podľa, podľa sektorov, pričom sú, pričom sú určité sektorálne um, orgány alebo organizácie, ktoré majú za úlohu riešiť takéto spory medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi a výrobcami. Takže napríklad v Holandsku existujú systémy ADR, kde uh, takmer všetky podniky v Holandsku sú e, začlenené do jedného zo 49 odvetví a e, tam, e, tie, tam, tam platia špecifické pravidlá pre každé z týchto odvetví na riešenie sporov. No a potom existuje jeden výbor na riešenie sporov, ktorý pokrýva všetky tieto oblasti a dohliada na na riešenie týchto sporov vyváženým spôsobom. Ďalej je tu orgán na ochranu spotreby vo finančných službách a e, tieto holandské orgány riešia takýmto spôsobom zhruba 11 tisíc prípadov ročne. Je tam aj transparentnosť, pretože spotrebiteľ chce vedieť, kam má ísť a e, tu je v podstate veľmi jednoduché obrátiť sa na e, tento hlavný výbor pre riešenie sporov a ten potom odvolá e, toho spotrebiteľa na príslušný výbor alebo príslušný orgán na riešenie sporov v, jednotlivom, e, v jednotlivých odvetviach. Systémy ombudsmanov pre jednotlivé odvetvia, odvetvia takisto v Európe fungujú a objavujú sa veľmi často a niekedy ide o E, vládne orgány, alebo teda orgán štátnej správy, ako v prípade severských krajín. A pomerne často, ako napríklad v týchto severských krajinách, ombudsman má veľmi, e, veľmi dobrú reputáciu a obracia sa na ňo nielen e, navrhovateľ, ale aj odporca, pričom žiadajú ombudsmana o nezávislé posúdenie sporu. No a veľmi zaujímavé je to, že títo ombudsmani dokážu v podstate vytriediť tie nároky, ktoré si nezaslúžia ísť ďalej a zhruba tretina E, týchto e, nárokov alebo žiadosti alebo požiadavek, ktoré sú adresované ombudsmanovi v severských krajinách, sú zamietnuté v porovnaní e, s inými, s inými krajinami Británii. Ombudsman rieši napríklad 160 tisíc prípadov a 40 z nich zamieta hneď na začiatku ako neodôvodnené, pričom zbytok sa vyrieši. Ďalej štátom e, vytvorené systémy tiež môžu pomôcť. Napríklad existujú štátne systémy na kompenzáciu e, následkov e, nesprávnej aplikácie vakcín, pričom v Švédsku existuje výbor a systém, ktorý rieši spory v prípade poškodenia lekármi, v prípade liečby. V Spojenom kráľovstve takisto existuje fond a systém na uplatňovanie nárokov Eh, na nesprávnu liečbu a eh, choroby eh, získané v procese liečby. Takže tieto návrhy, tieto systémy ilustrujú to, že v prvom rade systémy ADR neriešia len nároky jednotlivcov, ale aj kolektívne nároky. A fungujú preto, lebo, môž, lebo sú flexibilné, veľmi často sú na internete a nárokovateľia súhlasia s poskytovaním určitých údajov, aby mohol ten proces byť urýchlený. V iných prípadoch sa e, sťažnosti alebo nároky len e, zoskupujú a tým sa optimalizuje e, riešenie toho sporu. Každopádne veľmi často pri mimosúdnom riešení sporov ide, alebo teda sa, sa dosahuje riešenie toho sporu takou neformálnou cestou, pričom Cieľom je e, vyhnúť sa súdnemu konaniu a príslušným nákladom a e, časovej strate. No a tiež e, prípady v Európe ukazujú to, že procesy ADR sú pod dohľadom orgánov na ochranu spotrebiteľov. A ak nastane nejaký prípad, kde sa javí byť potrebné odškodnenie, tak príslušný orgán môže odporučiť takéto odškodnenie a um, napríklad regulačný orgán v danom odvetví môže prihliadať pri stanovaní pokuty e, subjektu v danom odvetví, ktorý niečo porušil, e, môže prihliadať na takéto odporúčanie. No a e, tu ide v podstate o to, aby subjekty sa začali správať patričnejšie v budúcnosti. No a teraz v tomto kontexte, aká je úloha súdov? Samozrejme sa objavia vždy okolnosti, kedy strany sa nedohodnú na kompromise a budú v podstate e, musieť e, pristúpiť na súdne riešenie, teda, alebo na, na to, že súd im stanoví podmienky riešenia, ale e, point, point alebo princíp je v tom, aby sme minimalizovali potrebu takéhoto súdneho riešenia sporov. Isté, ak to, ak to strany žiadajú, tak súd môže vstúpiť do procesu ADR a E, ak sú v spore zapojené e, štátne orgány, takisto by mal súd e, rozhodnúť alebo posúdiť, že tieto, tieto štátne orgány neprekračujú a neporušujú svoje povinnosti. A to isté platí aj v prípade regulátorov. Ale ak má súd len potvrdiť dohodu, ktorá bola dosiahnutá dobrovoľne a tým by v podstate mal potvrdiť jej vykonateľnosť a um, um, a platnosť, tak e, v takom prípade ten súd je akýmsi potvrdzovateľom e, konečnej vykonateľnosti. Tak toto funguje napríklad v Holandsku. E, takže procesy ADR fungujú bez ohrozenia možností posunúť prípad na súd a firmy, firmy napríklad môžu uplatňovať princípy a postupy ADR aj na budovanie dôvery svojich zákazníkov Takže otázka je, či skôr neposilníte zákony na ochranu spotrebiteľov, než hľadať nejaké nové možnosti, aby spotrebitelia mohli e, žalovať e, v prípade uplatňovania náhrady, alebo teda nárokov na náhradu e, odporcu na súde. A tiež sa tu natíska otázka, či by nebolo lepšie riešiť takúto vec na, národnom, na národnej úrovni, než na európskej úrovni. Pretože 14 členských štátov Európskej únie už má zákony na e, takéto riešenie sporov, pričom tie zákony sa e, pomerne zásadne odlišujú a e, vychádzajú z príslušnej právnej tradície a súdnej tradície v danej krajine. A iste by nebolo možné harmonizovať týchto 14 existujúcich zákonov bez toho, aby, aby sme narušili existujúce systémy Mm, občianského práva a e, súdne poriadky v týchto krajinách. Čiže e, z tohto pohľadu vytvorenie európskej úpravy sa, e, sa nejaví ako rozumné. A iste nikto si neželá, aby sme skopírovali americký systém kolektívnej žaloby ehm, v Európe, ale my tu máme nejakých 400 miliónov eh, spotrebiteľov a eh, nie je možné garantovať, že by nedochádzalo k zneužívaniu takéhoto systému. Jednoducho tu panuje ist, eh, iná právna tradícia a napríklad skupinové žaloby, ktoré boli podávané v Spojenom kráľovstve v 80. a 90. rokoch, v podstate neprešli. Ani jedna z nich neprešla. Súd zamietol tieto žaloby z dôvodu neodôvodnenosti alebo neopodstatnenosti, ale urobil to až po tom, čo príslušní žalovateľia prišli o desiatky miliónov eur. A um, e, v týchto prípadoch, e, keďže išlo spotrebiteľov, tie, e, tie náklady do veľkej miery platila vláda. V podstate došlo k úplnej deštrukcii tohto modelu kolektívneho uplatňovania nárokov na náhradu. Takže E, my e, si predstavujeme ADR ako plne mimosúdny systém s podporou štátnych orgánov, pričom súdy môžu vykonávať funkciu dohľadu a chceli by sme, a mohli by sme na európskej úrovni definovať určité princípy, pričom každý členský štát by mal možnosť adaptovať si tieto princípy podľa toho, e, aký právny a súdny poriadok v ňom panuje. Takisto veľmi pekne ďakujem teraz ešte dostane slovo pani Macie Levite. Poprosím o krátke stanovisko. Dúfam, že som správne vyslovil vaše meno. Neviem, kde sedíte, ale nech sa páči, už vás vidím, máte slovo. Rečník hovorí bez mikrofónu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za túto príležitosť vyjadriť eh, názor na túto tému, nakoľko mám veľmi krátky časový priestor na vyjadrenie, sa nebudem opakovať naše všeobecné stanovisko, pokiaľ ide o potrebu takýchto spoločných, respektíve kolektívneho uplatňovania nárokov na úpravu, ale budem sa venovať niektorým problematickým bodom, ktoré tu dnes odzneli a boli dotknuté. Pozrieme sa na situáciu v Spojených štátoch amerických. Samozrejme, myslíme si, že sa už o tejto téme hovorilo dostatočne, ale treba zároveň povedať, že ani situácia, ani tradícia, ani počty, ktoré tu odzneli, ktoré sa týkajú nákladov jednotlivých poisťovní, sa nemôže táto situácia porovnať s situáciou v Európe, pretože táto právna tradícia v Spojených štátoch amerických je úplne odlišná. Z toho vyplýva, že náklady na súdne spory sú takisto odlišné v porovnaní s tými, ktoré by požadovali obe strany zúčastnené na spore v Európe a preto nemôžeme porovnávať takéto číselné vyjadrenia Napríklad skúsenosť, ktorú máme z Španielska týkajúca sa kolektívne uplatňovania nárokov, tam boli podniknuté viaceré kroky a vieme, že tam nedošlo k zneužívaniu a nedošlo k nejakým nadmerným nákladom. Kolektívne uplatňovanie nárokov je k dispozícii vo viacerých krajinách, nielen v Spojených štátoch amerických, napríklad v Kanade, kde sa uviedol tento mechanizmus na základe pozorovania, 20-ročného pozorovania US a, a teraz jednoducho takéto podobný systém zriadili aj v Kanade. Čiže my sme presvedčení o tom, že sú tu určité zábezpeky, ktoré by mohli umožniť správne, správne fungovanie tohto mechanizmu aj v Európe, bez toho, že by došlo k zneužívaniu. A pokiaľ ide o ten systém ADR, mimosúdne riešenie sporov, samozrejme súhlasíme, že e, súdny, súdne konanie by malo byť tým posledným krokom, ale tento systém ADR bude fungovať iba vtedy, ak budeme mať k dispozícii správne fungovanie ADR systému a to potvrdzujú viaceré skúsenosti v jednotlivých európskych krajinách. Toto E, potvrdzujú napríklad aj severské krajiny, kde systém ADR je skutočne e, veľmi dobre rozvinutý a všetky tieto krajiny zaviedli samozrejme aj e, právne hromadné žaloby na to, aby sa jednoducho dali uplatniť určité mimosúdne vyrovnania sporov. Jeden z ďalších príkladov by mohlo byť aj určité, Mohol by som spomenúť aj určité obmedzenia, ktoré má takéto mimosúdne riešenie sporov. Európska komisia uvalila vysokú pokutu trom veľkým spoločnostiam. Poznáme tie spoločnosti Ariel alebo Kartel, e, pardon, Ariel, ale ide tu o spoločnosti, ktoré produkujú pracie prášky a e, bol tu problém ohľadne cien a veľkosti balenia a komisia uznala samotná, že takýto postupy zo strany týchto podnikov jednoducho poškodzujú spotrebiteľov. Ale tieto spoločnosti samozrejme kladú veľký dôraz na, repu- na svoju reputáciu, na svoje dobré meno, pretože sú známe nielen v Európe, ale na celom svete. A ži- iš požiadali o pria... spotrebitelia požiadali o priateľské urovnanie, respektíve o zmier, ale tieto spoločnosti neboli ochotné pristúpiť na takéto riešenie a z tohoto jasne vidíme, že bez toho, že by sme mali takýto právny systém súdnych riešení hromadných e, žalôb, tak sú obmedzené takéto mimosúdne spôsoby, ak nemáme to riziko toho súdneho sporu. A potom, pokiaľ ide o situáciu na úrovni Európskej únie, e, my zastávame názor, že takéto kolektívne uplatňovanie nárokov by malo fungovať vo viacerých oblastiach a malo by to vychádzať z právnych predpisov, ktoré by boli jasne ukotvené, ale pokiaľ ide o horizontálny princíp, bolo by pravdepodobne veľmi časovo náročné zriadiť takýto systém cez legislatívne nárvej. Čiže ide nám skutočne o to. Treba povedať, že takýto systém sa nedá zriadiť iba vyhlásením Európskej komisie. Potrebujeme aj sektorálne iniciatívy, pokiaľ ide o odškodňovanie. Avšak treba zabezpečiť určitú súdržnosť a preto to treba celé vynegociovať formou určitého balíčku a na základe toho potom sa môže k tomu vo vyhlásení vyjadriť aj komisia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sa prihlásili ešte dvaja rečníci. Pani kolegyňa Rapty, nech sa páči, máte slovo. Žiadali ste o slovo, tak máte ho teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem vám aj za organizáciu tohto vypočutia. Pre nás bude veľmi užitočné. Chcela by som e, poprosiť pani Redingovú o to, aby sa s nami podelila o osobné stanovisko k tejto problematike. Teraz sa to momentálne nenachádza, ale e, chcela by som e, poznať viac e, podrobností týkajúcich sa možných legislatívnych návrhov. E, ja teraz budem musieť odísť na výbor IMKO, pretože tam predkladám svoje stanovisko ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu. Preto je toto vypočutie pre mňa veľmi užitočné aj e, v tom, že som si mohla vypočuť tieto názory a závery. Nespomínam si síce na meno, ale bolo to veľmi užitočné a takisto bolo pre mňa užitočné vypočuť si stanovisko spotrebiteľov. Ešte raz ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán kolega Berlinguer. Ďakujem pekne, ďakujem pekne predsedovi výboru Ďakujem za to zorganizovanie tohto verejného vypočutia. Chcel by som povedať, že som trochu eh, sklamaný, pretože si uvedomujem a som aj presvedčený o tom, že je celkom správne takéto dôležitej téme, ktorá je zároveň aj taká komplexná, venovať pozornosť, jednoducho uchopiť sa tejto témy a musíme byť veľmi obozretní a nesmieme robiť žiadne chyby v tejto oblasti. Nemôžeme sa nechať viesť nejakými ideologickými víziami, ktoré by nás mohli príliš ovplyvňovať. Musíme pracovať celkom konkrétne a nemôžeme sa držať nejakých abstraktných téz. Avšak chcel by som povedať ešte niečo iné. Snaha dosiahnuť dokonalosť a vyhnúť sa všetkým rizikám, to pravdepodobne vždy vedie k tomu, že neurobi človek nič. A to je práve ten dojem, ktorý som nadobudol z tejto diskusie. Ja. Máme tu viaceré záujmy a z tohto dôvodu môžu tieto záujmy alebo ich množstvo viesť k tomu, že jednoducho nič sa nepohne vpred. Tieto záujmy sa dajú vyzdobiť viacerými technickými detailami, ktoré by jednoducho celú tematiku rozdrobili. Ale my sa nachádzame v Európe a Európa si nemôže dovoliť, že by sme tu mali taký stav, kde by sme mali kolektívnu ochranu, ktorá by vôbec neexistovala. toto strašidlo Spojených štátov amerických. Áno, je pravda, že nám ho stále ukazujú a poukazuje sa na to. A je pravda, že ak by sme robili presne to isté, čo robia v USA, tak to by bola katastrofa. Ale skutočne je tu to riziko, že takýmto smerom sa uberáme. Veď predsa stačí, ak určité opatrenia nastavíme správnym smerom, a ustanovíme súdnu kontrolu, aby takéto excesy, aby sme sa im mohli vyhnúť. V Spojených štátoch amerických je celý tento systém iba o obchode. Vzniklo to tam ako právny nástroj, ale teraz ide čisto o obchod. 95% prípadov sa nedostanú vôbec pred súd, pretože podniky majú veľký strach. A pokiaľ ide o predčasné urovnanie sporu, to je skutočne zlý znak, pretože to by znamenalo, že vlastne právny systém kvázi nefunguje. Na tom by sme sa mohli zhodnúť. Takže nie je problém, ak povieme, ak pomenujeme tieto veci, ale otázka je, akým spôsobom by sme sa vyhli takémuto spôsobu uvažovania, aký máme v Spojených štátoch amerických. A nad tým sa musíme zamyslieť. Máme tu verejnú sféru a súkromnú sféru. Nejaká verejná iniciatíva, ktorá by e, um, umožnila uplatnenie práv, napríklad kartelové právo alebo právo hospodárskej súťaže. To je zdravé, takéto verejné iniciatívy samozrejme vedú potom aj k možnej sankcii, ale to nie je to isté ako privátna sféra, pretože tam musí na konci byť výsledok odškodnenia. To je celkom niečo odlišné. Čiže musíme brať do úvahy tak verejnú sféru, ako aj súkromnú sféru. A tieto odškodnenia, výplata odškodnení musí viesť k to, odškodneniu toho, kto prišiel k újme. A to sa dá dosiahnuť iba v prostredníctvom sporu riešeného na súde. Musí to byť urobené správnym spôsobom a takýto systém musí jednoducho fungovať Máme tu 14 európskych štátov, ktoré rôznym spôsobom uplatňujú kolektívnu právnu ochranu a potom sú tu členské štáty, ktoré takúto ochranu nemajú. Jedna z úloh Európskej únie predsa spočíva v tom, aby sme vyvážili určité rozdiely, ktoré sú tu medzi členskými štátmi, pretože práve ak to neurobíme, tak to bude viesť k tomu, že budeme mať e, vyspelú európsku časť a potom menej vyspelú a tento vnútorný rozpor, ktorý tu takýmto spôsobom vzniká, Ehm, dláždi, nedláždi cestu európskej integrácii. Máme tu stále problém dvojitého metra, pokiaľ ide o aplikáciu práva. A takýto právny systém sa môže uh, Eh, odohrávať v jednotlivých členských štátoch rôznym spôsobom, ale zároveň treba povedať, že takýto systém potrebujeme aj v tých štátoch, ktorí takýto systém zatiaľ ešte nemajú. Je takáto iniciatíva opodstatnená. Samozrejme, už na základe toho princípu, že sa nachádzame v Európskej únii. A po druhé, nejde tu iba o to, že by sme chceli všetko harmonizovať a jednotlivé rozdiely nejako vyhľadzovať a zmierňovať, ale súčasno, že to robia Švédi po svojom a Angličania, ako nám to tu bolo povedané, zasa po svojom pretože majú systém, respektíve poznajú systém, ktorý e, tu označujú termínom Group Litigation Order a tie praktické skúsenosti, ktoré tu boli prezentované. Ale je tu aj skutočnosť, že Nemci na kapitálovom trhu zriadili určitý modelový postup. To všetko naznačuje tomu, že sa snažíme nájsť určité riešenia, ale je, závisí od nás, aby sme sa uberali smerom určitých normatívnych princípov, kde by sme jednoducho zabezpečili na úrovni celej Európskej únie jednotný prístup. A preto súhlasím s hodnotením pánu predse- pána predsedu. Ja som za horizontálne riešenie, kde, v ktorom sa skutočne tie štáty budú vedieť aj orientovať. A sektorálne úpravy jednoducho to je už zasa niečo iné, pretože máme uh, právo životného prostredia a rôzne ostatné časti právnych odvetví a to je všetko odlišné. To potom budeme musieť adaptovať na jednotlivé oblasti. A ešte posledná poznámka z mojej strany. Súhlasím s tým, čo tu bolo povedané k systému ADR, alternatívny systém zmierenia. Eh, je to skutočne vynikajúca záležitosť, ale dá sa týmto odbremeniť aj zaťažený systém justície v jednotlivých štátoch a táto zaťaženosť vidíme, že z roka na rok ešte stále vzrastá. A to je celkom jednoduché, ale to nie je všetko, pokiaľ ide o hromadnú právnu ochranu, ak chceme dosiahnuť um, vyrovnanie sporu. Musí tu byť samozrejme tá možnosť využiť konečnom prípade aj súd. Náš právny systém musí s takýmto postupom e, počítať. Záverom by som chcel povedať, že sa musíme rozhodnúť uberať práve týmto smerom a dosiahnuť konkrétny progres a pokrok, iba teda hlavne kvôli tomu, aby sme jednoducho e, nerozdelili Európu na dve časti. Ďakujem veľmi pekne. Diana Wallis. Thank you, chairman, and... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem e, aj za toto vypočutie, ktoré považujem za veľmi užitočné. Súhlasím s tým, čo povedala pán Berlingber pred chvíľou a chcem úplne jasne povedať, že toto je Európa, máme tu rozdielne právne tradície, to je pravda, ale máme isté právne tradície a máme aj isté hodnoty, ktoré podmienujú tieto tradície, ktoré sa zásadne líšia od Spojených štátov. Rovnako je potrebné jednoznačne povedať, že my tu teraz nehovoríme o verejnom presadzovaní, ale hovoríme o súkromných e, a e, individuálnych právach na odškodnenie a nápravu za e, určitých okolností. A preto si myslím, že pre mňa, ako aj pre všetkých by sa malo jednať o otázku prístupu k spravodlivosti. Mimoriadne ma zaujalo to, čo povedala rečnička z Portugalska, pretože tam sa e, vyskytuje veľmi starý systém kolektívneho zjednávania nápravy a napriek všetkým problémom, ktoré má Portugalsko, pokiaľ ma niekto neopraví, ja si myslím, že to nie je krajina, ktorá by bola vystavená hromadným bankrotom alebo hromadnému riziku súdnych žalbob práve vzhľadom na systém kolektívneho uplatňovania nárokov. Ten systém môže mať isté problémy, problémy, ale nezdá sa, že by viedol k americkému fenoménu, ktorý sa tu opisoval. Preto si myslím, že my v Európe sme schopní vybudovať svoj domáci vlastný systém, ktorý je prispôsobený našim potrebám. Takisto by som chcela pripomenúť, že časť dôvodov, pre ktoré sa niektorí z nás zapájajú do tejto uh, dlhotrvajúcej rozpravy eh, je eh, práve eh, ten, na ktorý poukazuje prípad spoločnosti Equitable Life a bankrot tejto spoločnosti, ktorá vyprodukovala množstvo poškodených v celej Európe hoci ja som za to, aby sa používal systém ADR, tieto systémy ADR neuspokojili na e, roky týchto obetí, týchto poškodených, ktorí boli posúvaní od jedného ombudsmana k druhému a dokonca aj britský parlamentný ombudsman povedal, že toto nemožno takýmto spôsobom riešiť a jediní ľudia, ktorí e, dostali istú nápravu, boli tí, ktorí si mohli dovoliť obrátiť sa na súd a mohli takýmto spôsobom vymôcť eh, odškodnenie od spoločnosti, ale toto rozhodne nie je spôsob, ako zabezpečiť eh, prístup k spravodlivosti pre Európu. A bez ohľadu na to, do akej miery my e, sa spoliehame na systém e, mimozúdneho riešenia sporov, je potrebné zabezpečiť prístup k súdom a musíme v Európe vytvoriť taký systém, ktorý tento prístup umožňuje, tak aby sme mohli e, dospieť ku kolektívnemu, kolektívnemu vymáhaniu škody. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani Lichtenbergerová. Ďakujem pekne. Veľmi bolo zaujímavé vypočuť si tu odborníkov, počuli sme viaceré pohľady na túto problematiku. Myslím si však jeden problém, ktorý tu máme s týmito spoločnými žalobami, je ten, že to pre jednotlivé členské štáty ešte stále nie je tá rana, to, čo by ich bolelo. Je to iba nový prvok v určitých oblastiach právneho systému. Napríklad Rakúsko sa s touto otázkou spoločných žalúb konfrontovalo formou otázok reštitúcie, ktoré boli predložené pred súd eh, s americkým právnikom a došlo tu skutočne veľkým rozporom a bol tu určitý antisemický podtón, zafarbenie, ale o tom tu nebudem hovoriť, to je iný tón, iná téma, ale pre mňa je rozhodujúcou témou to, že napriek tomu, že tu máme nový prvok, ale otázka pre mňa nevystáva tak, že či to potrebujeme v Európe, ale otázka je, akým spôsobom by sme to chceli v Európe implementovať. A tu mi skutočne ide o nasledovné. Počuli sme tie veľké obavy, E, ohľadne amerikanizácie e, európskeho práva, áno, tu sú opodstatnené a v takomto zmysle to nechceme. To je jasné, pretože aj tam sa v posledných desaťročiach ročiach organizácie e, ochrany spotrebiteľov pokázali na negatívne tendencie, ale zároveň musíme povedať, že ohľadne niektorých otázok potrebujeme e, nový spôsob prístupu k právnemu systému a tieto možnosti nové nie sú až také nové, možno nejaké modelové procesy, e, takéto niečo už sme mali v rámci niektorých tradícií v jednotlivých členských štátoch, právnych tradícií, a čiže nie je to až taká novinka. Problém však súvisí s, celkovo, s celkovým aspektom tejto debaty, pretože stále tu máme ten model alebo imič Spojených štátov amerických a ich právneho modelu a tomu sa jednoducho musíme vyhnúť. Takže ako by sme to mohli zvládnuť? Myslím si, že totálne vyhýbanie sa pr- súdneho, súdnemu procesu, to je podľa mňa nesprávne z jednoduchého dôvodu, pretože e, doteraz bolo vždy, e, vždy iba tá hrozba na to, že sa to dá celé predsúd, e, podarilo pretlačiť určité mimosúdne, určité mimosúdne riešenie pretože v rámci tých mimosúdnych e, riešení, ak nemáme súdne spory ako riziko, tak e, máme tu rôzne spôsoby, napríklad e, v rámci toho mimosúdneho vyrovnávania sú určité postupy, že sa dostanem na linku a odpovedá mi tam niekto z Ázie a urobia tam zo mňa blázna. Takže takéto riešenie, bez toho, že by tu bolo to súdne riešenie, e, nie je vhodným riešením. to by znamenalo, že jednoducho by sme nemali už možnosť obrátiť sa skutočne na profíkov, na odborníkov, na právnikov. Ak sa spýtate na niektoré skúsenosti z konkrétnych prípadov, tak vám popíšu niečo podobné, ako to, čo som ja teraz povedala. Je to skutočne niekedy komické, ale pre tých ľudí, ktorí boli poškodení, tak to je priam až škandalózne. A týmto spôsobom sa narušila aj dôvera spotrebiteľov vo, vzťah, e, teda vo vzťahu k tým veľkým spoločnosťam. Bola, kedy som jednoducho ja zavolala na linku, ktorú mi odporúčili a tam som si mohla byť istá, že tam bol odborník, ktorý sa snažil so mnou moje problémy riešiť, ale keď niekto sedí v Indonézii a jeho úlohou je zbaviť sa klientov, tak to je potom už celé o niečom inom. To sa už nemôže považovať za služba, službu zákazníkom, ale nebudem tu teraz spomínať konkrétnejšie prípady, ale treba povedať, že tie prípady sa prípad od prípadu rôzne a preto je tu rozhodujúca otázka, akým spôsobom by sme to celé vyriešili, aby sme zabezpečili prístupnosť e, k právnemu systému. Ak by sme takýto nástroj nemali k dispozícii, tak by to celé vyselo vo vzduchu, tak ako sa to povie v rakúštine. Preto neviem, ako by som to povedala, v štandardnom jazyku, jednoducho by išlo zavádzanie, e, jednoducho by išlo zavádzanie spotrebiteľov je dobré a správne, ak sa nám podarí dosiahnuť niečo, čo by sme mohli nazvať ako všeobecnú komunikáciu, avšak Myslím, že bude relatívne komplikované eh, venovať sa týmto trom dotknutým oblastiam, že by sme to celé dostali pod jednu strechu. Myslím si, už logistického hľadiska to bude komplikované, pretože budeme musieť skutočne špecificky sektorovo postupovať a potom vyčleniť konkrétne pravidla pre jednotlivé sektory. Ale predsa len eh, ťažko sa mi dá predstaviť, že by sme eh, normálnych spotrebiteľov, respektíve ich sťažnosti riešili všetky rovnakým spôsobom ako napríklad ako napríklad v rámci právnych sporov týkajúcich sa životného prostredia. Tu sú absolútne veľké rozdiely. Treba skutočne preskúmať jednotlivé potreby sektorov, detailne sa na to sústrediť, ale myslím si, že celé to vyriešiť jediným jednotným prístupom napriek rozdielnostiam v sektorom skutočne nemám dôveru a nemyslím si, že sa to podarí. A preto by som odporúčala to urobiť iným spôsobom aj tá odvolávka na modely ombudsmanov a na špecifické riešenia v kontexte jednotlivých odvetví, aj to je problém, hoci sme to samozrejme už naznačili v rámci našich e, legislatív. Napríklad tie miesta, kde sa môžu sťažovať pasažieri leteckej dopravy. To samozrejme je opodstatnené, tam to, tam to má opodstatnenie, pretože sa to dá nejakým celkovým spôsobom holisticky riešiť. Každý z nás, ktorý už letel lietadlom, vie presne, že aké to je veľmi komplikované dobiť sa svojho práva pri leteckých spoločnostiach, keď to človek sa snaží doriešiť sám. Takže skúsme sa pozrieť na tú problematiku sektorovým spôsobom, ale my, myslím, e, že ten všeobecný prístup musí byť dosť všeobecný na to, aby sme potom mali priestor pre tie jednotlivé doriešenia na úrovni sektorov. Ale aj tam potrebujeme špecifické úpravy. Nedá sa to celé vyriešiť jediným spôsobom. To by nemalo zmysel a to súvisí aj s tým, že jednotlivé situácie v členských štátoch sú odlišné. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pán Maset má slovo. No, pomaly už zaostávame za našim programom, takže ja som chcel povedať, že keď vy hovoríte viac ako 40 rokov, tak eh, ja som <laughs> v podstate eh, takto dlho fungoval ako advokát, ale my máme momentálne pred sebou pro, pro, problém, problém, ktorý nie je ani predstaviteľný, pretože pre provinčného advokáta jednoducho ani mu, ani mu nenapadne eh, to, to, čo je v podstate v rozsudku, um, tak uh, jednoducho mu nenapadne prenášať ďalej, pretože uh, my sa tu pohybujeme jednoducho v eh, mierach určitej legislatívy, ktorú ten advokát pozná. No a toto eh, sa eh, týka vlastne všetkých tých strán v spore. A ja si veľmi cením to, čo povedali naši štyria pozvaní, pretože v podstate vy nám máte pomôcť riešiť tento problém a urýchliť toto riešenie, ako povedali, mm, povedali kolegovia. A ten problém je veľmi komplikovaný, ale a, a nesmieme, nesmieme zabúdať na to, o čo to vlastne, vlastne deja. Teda ďakujem všetkým, najmä pani zo Siemensu, e, keď ste vysvetľovali e, rozdiely. Ehm, ehm, ja samozrejme chápem, e, tých, tých advokátov, ktorí jednoducho sú jednoducho s nasadením riešia tieto spoločné um, prípady uh, a napríklad um, podvodov. Takže tu ide o komplikovaný systém a ja dúfam, nájdem, ja dúfam že nájdeme riešenie. Ďakujem pekne, pán kolega. pozriem na náš časový priestor, máme tu ešte troch ministrov, ktorí čakajú, takže nebudeme sa venovať záverom. Návrh eh, tohto prípis bude formulovaný ešte do konca tohto týždňa, potom to dáme k dispozícii sekretariátu, aj tieňovým správdacom, aj tým jednotlivým komisárom, ktorých sa to týka. Som slúbil, že to doručím a zapracujeme aj tie pripomienky, ktoré sme tu počuli v rámci týchto tejto dnešnej diskusie. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za tie eh, skutočne zaujímavé informácie, ktoré sme tu počuli. Ďakujeme pekne aj predstaviteľke eh, organizácie ochrany spod, práv spotrebiteľov. Takže končím toto zasadnutie a pokračujeme eh, s ďalším programom.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 darf dann vielleicht bitten wieder Chcel by som vás poprosiť, aby sme všetci zaujali svoje miesto a tí, ktorí by chceli opustiť miestnosť, tak vás poprosím, urobte to čo možno najtichšie, pretože už sme znovu s časom trochu sa omeškali. Máme tu pána Kristofa Kievskovského a takisto by som chcel privítať generálneho tajomníka z ministerstva hospodárstva, pána Kvoliča, ktorý sa zaoberá otázkami spoločenského práva. A zároveň by som chcel privítať štátneho tajomníka kultúry pána Piotra Cuchovského, ktorý je zodpovedný za tému copyrightu. Ale predsa len tu je ešte pán Masev, ktorý by sa chcel spýtať hneď na úvod. Je o program alebo o čo? Ja by som eh, chcel len eh, prerušiť s jednou veľmi dôležitou vecou. Eh, chcel by som povedať kolegom, že im zas, zašlem každému jednému osobne text o jednej hrozbe, ktorú dostal jeden člen ehm, auditorského dvora v Španielsku. A toto je hrozba, ktorú treba podľa môjho názoru e, dať k dispozícii aj kolegom, pretože o tomto musia vedieť. To je skutočne veľmi vážna vec. Ďakujem pekne, to si potom ešte pozrieme v poriadku. Dobre, teraz dostane slovo pán minister Kviakovský. Som skutočne rád, že vás môžem dnes medzi nami privítať. Polské predsedníctvo práve začalo a všetci čakáme na to, čo sa v rámci tohto predsedníctva udeje. Nech sa páči, hneď vám dávam aj slovo. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu. Ja vám veľmi srdečne ďakujem, pán predseda. A mm, som veľmi rád, že môžem prehovoriť a povedať všetkým poslankyňom a poslancom, že po ukončení polského predsedníctva budú mať len dobré spomienky na spoluprácu s nami. Teda aspoň dúfam. Vážená dámy a páni, pán predseda, je pre mňa skutočne veľkým potešením a cťou hovorí tu teraz pred e, vami o plánoch polskej vlády na 6 mesiacov polského predsedníctva, ktoré um, má stanovené isté priority v oblasti, ktorá spada pod vašu gestiu, teda právo a súdnictvo. Ja by som chcel povedať, že nehovorím len menom polskej vlády a môjho ministerstva, ale tiež v mene zástupcov ďalších dvoch ministerstiev Polska, pána Korolca, ktorý sedí po mojej lavici, ktorý zastup, zastupuje ministerstvo hospodárstva a tiež um, ministerstvo kultúry. A tiež tu máme človeka, ktorý vás asi bude kontaktovať meno môjho ministerstva najčastejšie. Ministerstvo hospodárstva um, je tu prítomné preto, lebo budeme hovoriť o otázkach eh, ako napríklad patentoch a ochrane autorských práv, ale aj ostatných veciach, ktoré spadajú do pôsobnosti tohto ministerstva, ktoré by vás mohli zaujímať. Ja by som vás chcel eh, hneď na začiatku svojho príspevku ubezpečiť, že Polsko eh, si zaumienilo spolupracovať s Európskym parlamentom a pokračovať v dobrej práci, ktorú už rozvinulo maďarské predsedníctvo. No a ak by som mohol povedať aj niečo osobné, rád by som vám poďakoval tým, ktorí ste tu, pretože ja si veľmi dobre pamätám stretnutia, ktoré e, sme absolvovali v Štrásburgu a aj e, to nedávne stretnutie vo Varšave. Ja si veľmi cením výsledky našich rokovaní a takisto ducha našich rokovaní e, počas týchto dvoch stretnutí. My by sme vám dnes radi predstavili najnovší návrh polského plánu na predsedníctvo, v ktorom sme zohľadnili vaše pripomienky vyjadrené počas tých dvoch uvedených stretnutí. Pre Polsko je toto predsedníctvo osobitným momentom e, vo svojej histórii predseda prvýkrát a e, pre nás to nebude úloha jednoduchá. My si uvedomujeme, že bude veľkou výzvou hľadať kompromisy kompromisy nielen medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj medzi inštitúciami EÚ v medziinštitucionálnom procese komunikácie na úrovni EÚ. My dúfame, že tento proces bude poskytovať inšpiráciu a my budeme chcieť byť vždy tým umierneným moderátorom, ktorý sa bude stále zameriavať na e, kvalitu a pokrok v legislatívnom procese, ako aj v procese rozhodovania vo všetkých oblastiach politiky. Lisabonská zmluva zvýšila počet oblastí, kde Rada a Európsky parlament rozhodujú spoločne. Preto Polsko už teraz vyhlasuje menom celej rady ochotu a vôľu spolupracovať s Európskym parlamentom do maximálne možnej miery. A teraz by som chcel prejsť prezentácii jednotlivých cieľov a tém, ktoré budú osobitne dôležité pre polské predsedníctvo. Ale predtým by som vám chcel ešte povedať jednu vec a to, že tieto ciele sú v súlade s celkovými cieľmi Európskej únie. My v prvom rade chceme ukázať, že Európska únia nie je len pre politikov. Európska únia je tu pre bežných občanov a jej cieľom je slúžiť týmto občanom a pomáhať im pri riešení každodenných problémov. Preto vy ktorý e, ste v tomto výbore pre právne záležitosti e, ste našimi najvhodnejšími partnermi, pretože vy poznáte problémy reálnych občanov a mm, vaše rokovania neprebiehajú v nejakej slonovinovej veži a vo váku. Preto sme sa rozhodli realizovať projekty, ktoré majú prispieť k celkovému cieľu, napríklad ochrane občianských práv v Európe. A radi by sme sa zameriavali e, aj na ochranu vlastníckých práv a chceme zabezpečiť, aby všetky kroky, ktoré podnikneme, e, prispievali k hospodárskemu rozvoju, konsolidácii, rastu nášho jednotného trhu. A určite sa budeme snažiť e, realizovať také projekty, ktoré budú spoločne niesť názov Spravodlivosť pre rast. A teraz by som sa chcel pozrieť na prioritné projekty polského predsedníctva v nasledujúcich 6 mesiacoch. A tu by som začal nariadením o um, dedictve. Každý z nás, dámy a páni, je potenciálnym dedičom alebo potenciálnym odkazovateľom. A európsky občania, ktorí chcú plne využiť svoje možnosti, ktoré im dávajú otvorené hranice, často žijú v iných štátoch, než sú štáty, do ktorých odkazujú alebo poručujú svoj majetok. A my sme za presadzovanie princípu jedno dedictvo, jeden súd, jedno konanie. Týmto by sa e, malo urýchliť, e, mali urýchliť všetky konania o dedictve v celej Európskej únii. Počas polského predsedníctva sa budeme rozhodne snažiť, aby v tejto záležitosti rada uplatnila jednotný prístup. A tiež by sme chceli rozvinúť e, intenzívny, hoci aj neformálny dialog s Európskym parlamentom. A dúfame, že takýmto spôsobom bude možné um, napríklad schválením tohto nariadenia už v prvom čítaní. A teraz by som rád prešiel k ďalšiemu projektu, e, ktorým je prepracovanie nariadenia Brusel 1. My máme názor že nariadenie Brusel 1 funguje správne, ale domnievame sa, že môže fungovať ešte lepšie. A sme toho názoru, že by, e, toto, že by malo byť možné ďalej optimalizovať e, vykonateľnosť roz, rozsudkov, e, ktoré sú vynášané v rôznych členských štátoch. Domnievame sa, že by tento systém mal e, sa premietnúť do reálnych výhod a prínosov pre občanov a podniky v Európskej únii, ktoré a ktorí budú mať možnosť lacnejším a rýchlejším spôsobom e, si uplatňovať svoje nároky na odškodnenie. No a radi by sme počas nášho predsedníctva dosiahli dohodu na rade v otázke niekoľkých veľmi dôležitých aspektov prepracovania tohto konkrétneho nariadenia. Znova sa budeme snažiť pokračovať vo veľmi aktívnom dialogu s Európskym parlamentom a prvé zasadnutie je práve súčasťou tohto dialogu a deje sa práve teraz. Ďalší projekt, ktorý by som chcel spomenúť, e, ktorý pre nás bude osobitne dôležitý a má veľký význam aj pre mňa osobne, je iniciatíva týkajúca sa európskeho zmluvného práva. Tu očakávame s napätím predloženie iniciatívy Európskou komisiou a mm, táto iniciatíva e, získa podobu e, tzv. E, dokumentu s alternatívami, optional document a my vítame uznesenie, ktoré schválil Európsky parlament začiatkom júna, v ktorom Európsky parlament schvaluje myšlienku vytvorenia takéhoto alternatívneho nástroja. Ja by som vám chcel teraz poďakovať za schválenie tohto uznesenia, pretože my sa domnievame, že táto iniciatíva by e, mohla mať e, mimoriadný potenciál a mohla by sa premietnúť do oživenia ehm, medzištátneho obchodu, najmä na internete. Pričom sa domnievame, že nové riešenia dajú našim spotrebiteľom širší prístup k atraktívnejším ponukám na e, trhu s produktmi a službami. A domnievam sa, že tento nástroj e, treba tiež vnímať cez e, prízmu pohľadu našich podnikov, pretože našim podnikom tým rozšírime ich trhy. Počas, Pols- počas polského predsedníctva by sme chceli rozbehnúť aj veľmi dôležitú diskusiu na rade týkajúcu sa tejto témy a rade by sme pracovali na legislatívnom návrhu, ktorý by mal byť predložený Európskou komisiou a chceme rozbehnúť e, prvé rokovania v tomto smeru už na budúci týždeň počas neformálneho zasadnutia Rady e, ministrov pre spravodlivosť v Polsku v Sopote. Dúfame, že zástupcovia vášho výboru sa tam zúčastnia spolu s nami. Štvrtý projekt, ktorý by som vám chcel predstaviť, je súčasťou projektov, ktoré sa budú rozvíjať v rámci projektu ekonomickej obnovy, oživenia. My sa domnievame, že smernica o spojení obchodných registrov, pretože toto je projekt, o ktorom hovorím, je veľmi dôležitá. Bude znamenať rýchlejší a lacnejší prístup k dôveryhodným informáciám ku všetkým registrom zo všetkých členských štátov, pričom e, v týchto registroch by mali byť informácie o potenciálnych obchodných partneroch a tým sa zvýši bezpečnosť hospodárskej výmeny, obchodovania a my sa domnievame, že v dôsledku e, tohoto kroku e, za pomerne krátky čas budeme schopní dosiahnuť dohodu medzi členskými štátmi o tejto téme. A tu znova dúfame, že sa rozvinie produktívny dialog s Európskym parlamentom. Ďalší projekt, ktorý e, viem, že bol predmetom diskusí aj vašej inštitúcie, je Európsky patent. My hovoríme o zjednotenom riešení Európskeho patentu, kde by bol vytvorený osobitný patentový súd a táto téma je pre polské predsedníctvo veľmi dôležitou prioritou. Nedostatok jednoty alebo nejednotnosť riešení v patentovej oblasti e, je prekážkou inovácií a to najmä pre malé a stredne veľké podniky. Polské predsedníctvo, podobne ako predchádzajúce predsedníctva, určite vynaloží maximum snahy na udržanie hybnosti v politickej oblasti, pretože členské štáty sa tejto téme chcú venovať a my by sme chceli, aby sme využili túto vôľu. Takže chceme posunúť vpred túto záležitosť a prijať vhodné riešenia najmä najmä v otázke jednotného súdneho systému pre patenty. Ak budete mať nejaké otázky k tejto téme, tak vám minister hospodárstva povie viac. A teraz sa pozrieme na projekt, ktorý je veľmi dôležitý pre Ministerstvo kultúry. Ja hovorím o smernici o osirotených dielach. Toto je pre mňa veľmi dôležitá téma, pretože ide o mm, problematiku projektov digitalizácie, ktoré predkladá a realizuje Európska únia. Hovorím o E, knižniciach na internete, ale nie len o týchto knižniciach. Ja som veľmi rád, že Európsky parlament sa s nami zhodne e, v tom, že je veľmi dôležité sa dohodnúť na spoločnom riešení e, úpravy ochrany autorských práv týchto kníh a ostatných diel a k tomuto prijal Európsky parlament 12. mája 2011 uznesenie, za ktoré veľmi pekne ďakujem a dúfam, že naša spolupráca v tejto eh, oblasti bude tiež plodná. Aby som eh, uzavrel tento svoj výstup, dámy a páni, eh, ja som vám predstavil len kľúčové a najdôležitejšie záležitosti, ktorým sa chce venovať polské predsedníctvo v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Predstavil som záležitosti, ktoré sú najbližšie vám ako členom výboru pre právne záležitosti. Ja som si vedomý toho, že nasledujúcich 6 mesiacov e, prinesie mnoho diskusí o ďalších dôležitých záležitostiach, ktoré som však kvôli časovému obmedzeniu nemohol dnes spomenúť. A tak ja, ako aj e, moji dvaja kolegovia, sú naďalej k dispozícii pre ďalšie otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Ja som z toho vyrozumel to, že celé spektrum tém, ktoré my sa zaoberáme v našom výbore, sa chcete venovať v rámci predsedníctva. Máme tu štátnych tajomníkov, možno v rámci, v rámci ďalších, ďalšej diskusie budeme môcť ešte o tom hovoriť. Teraz budeme mať pani kolegyňu Geringer, ktorá sa chce spýtať otázku. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi ministrovi za prezentáciu priorít polského predsedníctva. Už sme mali príležitosť stretnúť sa skôr a čím sa viac blížilo predsedníctvu, tak tým sme sa viac e, sa nám podarilo vymieňať informácie, takže skutočne ďakujem za to, čo ste tu predstavili. Prečo pokiaľ je európsky patent? 26, respektíve 27. júna e, na výbore pre e, konkurencieschopnosť sa, sme sa dohodli, sa ministri dohodli na všeobecnom prístupe, pokiaľ ide o problematiku patentov. A toto nám umožnilo spoluprácu s parlamentom, aby mohla byť konečne započatá. Vo vašich konverzáciách, respektíve rozhovoroch, vidíte určité, určité možnosti ročného poplatku, ktorý by súvisel s veľkosťou trhu, či sa to skutočne eh, podarí pretlačiť. A druhá otázka tá súvisí e, s prekladom patentov do angličtiny, predovšetkým pokiaľ ide o dĺžku tohto prechodného obdobia, ktoré bolo stanovené na 12 rokov. Takisto to zostane takýmto spôsobom, alebo zamýšľate určité zmeny? A ešte jedna otázka. E, osirelé diela. A mali, mám tu čest, že mám, som spravodajkynia k tejto téme. Zistila som, že 8. júla ste mali prvé neoficiálne rozhovory, pokiaľ ide o copyright Môžete nám povedať niečo ohľadne časového progr- naprogramovania timingu, ktorý súvisí s týmito osírilými dielami. Tento timing je veľmi dôležitý, pretože chceme vedieť, či sa to podarí finalizovať počas pr- pr- polského predsedníctva, čo veľmi dúfam, ale predsa len možno sa k tomu vyjadri aj pán Žuchovský detálnejším spôsobom. A ešte jedna otázka. Aké sú tu aspekty tej smernice, e, ktorej sa venujú členovia rady? vo vzťahu k tej najcitlivejšej otázke. Ste, plánujete nejaké prísne rozhodnutia alebo konkrétne rozhodnutia, pretože nám sa zdá, že táto otázka dá sa s ňou vysporiadať oveľa rýchlejšie a efektívnejšie a mohol by to byť dobrý krok smerom k budúcej harmonizácii copyrightu. Ich denke, wir sammeln erst, weil das dann vom Verfahren her einfacher ist. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Wikström. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj pánovi Kviatkovskému e, za to, že ste prišli dnes pre, do náš výbor. A ďakujem vám aj za predstavenie vašich priorít. Bolo to veľmi zaujímavé. My všetci vieme, že sa v súčasnosti pripravuje v rámci komisii celý rád návrhov v oblasti práv duševného vlastníctva. Mnohé z nich boli značne oneskorené a ja to veľmi ľutujem, rovnako ako verím ďalší kolegovia, pretože ide o dokumenty, ktoré by mohli zohrať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov, ktoré boli vytýčené v stratégii 2020. Mám konkrétne na mysli legislatívny návrh týkajúci sa kolektívneho udelovania, udelovania kolektívnych eh, licencií, ale aj eh, rámca pre európsku značku. Preto by som sa chcela pána, eh, chcela by som pána predsedu vyzvať, aby rada počas vášho predsedníctva aj komisia sa pridali k parlamentu pri urýchlení prác na dokument dokumentov súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva, ako aj pokiaľ ide o našu spoluprácu v oblasti autorských práv. Máte ešte niektoré ďalšie e, návrhy týkajúce sa konkrétne ochrany práv duševného vlastníctva? Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Baltasár. Grazie. Grazie, presidente. Io saluto il... Ďakujem, pán predseda. E, ja vítam pána ministra Kviatovského a vítam aj obidvoch štátnych tajomníkov. I kolegi Poláky. Znova ďakujem polskej vláde, ako aj polským kolegom v Európskom parlamente za ich e, úžasnú pohostinnosť ktoré sa nám dostalo, keď sme ako delegácia navštívili Varšavu. Chcel by som sa poďakovať aj za stretnutia na veľmi vysokej úrovni a veľmi kvalitné stretnutia. Všetky polské inštitúcie mali záujem stretnúť sa s nami, vypočuť si naše názory a mali sme aj veľmi užitočné stretnutia so sudcami, a rôznymi eh, pra, odborníkmi, ako aj e, predstaviteľmi akademickej sféry. Dnes sa tu hovorilo o viacerých otázok, o ktorých sme hovorili počas našej návštevy Varšavy. Samozrejme, e, tento, táto informácia e, vyvoláva aj ďalšie otázky. Pokiaľ ide o patenty, e, s touto otázkou súvisí celý rad ďalších e, otázok, ktoré by som chcel položiť. Patenty sa týkajú nie, patentov sa týka nielen e, táto správa, ale aj dve nariadenia obsahujúce celý súbor pravidel týkajúcich sa e, jurisdikcie. Toto má samozrejme veľký význam preto, aby sa tento balík uplatňoval v správnom kontexte. Akú úlohu teda chce zohrať predsedníctvo a polská vláda, pokiaľ ide o medziinštitucionálny dialog medzi všetkými troma európskymi inštitúciami v oblasti patentov, lebo ako som povedal, patenty majú zásadný význam. Nechceme, aby existovali veľké názorové rozdiely, ale chceme, aby sme fungovali v primeranom kontexte. Pani Lichtenberger. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše slova, za váš úvod, ale v krátkosti by som sa chcela spýtať ešte ohľadne niektorých tém. Hovorili ste tu o celkovom komplexe práv ochrany duševného vlastníctva a oznámili ste, že sa budete angažovať aj v oblasti témy osirotených diel. Myslím, že to je veľmi pozitívne a myslím, že v tomto kontexte sa nám spoločne podarí nájsť určité konkrétne výsledky. Vieme, že diela 20. storočia predovšetkým, a teda pre mňa predovšetkým aj z, z literatúry, tieto diela by sme chceli zachovať a chceli by sme, aby boli prístupné, pretože to je aj v kontexte určitého uvedomenia si tejto tradície veľmi dôležité. A v tomto kontexte tu ide aj o to, o určitú reformu o spoločnosti, zhodnocovacie spoločnosti, ktoré oznámila komisia, ale myslím si, že neviem, či sa podarí eh, dosiahnuť eh, v, tomto, v tejto téme dostatočne rýchly progres. Ako to vnímate vy? Myslíte si, že ako predsednícka krajina budete môcť urobiť určitý tlak na to, aby sa to eh, urýchlilo, pretože bez reformy týchto spoločností jednoducho sa nepohneme ďalej, predovšetkým pokiaľ ide o celú oblasť autorských práv a to je skutočne naliehavá, naliehavá záležitosť. A pokiaľ ide o patenty, e, áno, mm, uberáme sa smerom k spoločným právnym predpisom na úrovni celej Európskej únie. A mm, chcela by som, aby išlo viac o ciele, ktoré týmto spôsobom chceme dosiahnuť, o skutočný prístup. A predovšetkým, a to je pre mňa veľmi dôležité, aj e, dodržanie vysokej kvality patentov v Európe. Ja nechcem žiadny systém patentov Spojených štátov amerických, pretože to by do istej miery e, dalo potlak e, všetky malé a stredné podniky, to už vidíme do istej miery aj teraz a preto by som vás chcela požiadať, aký je názor váš práve k tejto téme a čo si myslíte Ehm, uviedli ste teda aj určité poznámky ohľadne dedičského práva. Včera sme už v, tých, v rámci diskusie hovorili o určitej prechodnej fáze, ktorá pravdepodobne za určitých okolností bude potrebná. Sú tu určité ehm, potreby ohľadne oddelenia toho starého systému a toho nového systému a práve to pravidlo jedno dedičstvo jeden súd, jedna krajina práve v zmysle tohto reťazca, aby sme chceli e, postúpiť e, trochu dopredu. A neviem, do akej miery ste informovaní a mohli by ste prezentovať túto váš názor tu u nás vo výbore. Senior Masip, nech sa páči. Prezidente. Ďakujem, pán predseda. <clears throat> Chcel by som zablahoželať e, polským eh, predstaviteľom, ktorí sú tu prítomní, pretože v podstate Polsko uraduje ako predsednícká krajina len niekoľko dní, ale vy už teraz prejavujete ten skutočne európsky duch, tú skutočnú snahu pustiť sa do práce, pokiaľ ide o to, čo sme sa dnes dozvedeli od pána ministra. Ja by som vás chcel len pozbudiť k tomu, aby ste nadchádzajúci pol rok využili na riešenie skutočne náročných problémov, ktoré nás v parlamente a v jednotlivých krajinách trápia už dlhšie e, roky. Ide tu napríklad o hierarchiu a marginalizované jazyky v oblasti patentov. Počas belgického a maďarského predsedníctva sa hovorilo o tejto otázke len povrchne, ale je to skutočne niečo, čo nás páli a preto by som vás chcel vyzvať, aby ste túto otázku jazykov pri patentoch skutočne riešili. A takisto, e, keď hovoríme o tejto hierarchii, tak tu sa hovorí, e, dajme tomu, že len o angličtine ale e, vy viete, že aké sú tu e, rôzne otázky prestíže v Európe a myslíme si, že toto nie je riešenie celej tej otázky. Teraz dáme slovo pánovi ministrovi Kviatkovskému a potom štátny tajomníci sa vyjadria. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak mi dovolíte, tie otázky, ktoré tu boli naznačené a ktorých som sa dotkol v tom uh, úvodnom slove. Nemôžete pochybovať o odhodlanosti polského predsedníctva v tejto oblasti a v tých otázkach, ktoré tu odzneli. Ale teraz, aby som vám dal konkrétne odpovede, požiadam mojich kolegov, štátnych tajomníkov, ktorí sa zaoberajú týmito konkrétnymi záležitosťami na ministerstvách a myslím si, že môžeme začať európskym patentom a hneď dám slovo pánovi Marcinovi Korolecovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán minister. Budem sa snažiť venovať sa otázkam, ktoré súvisia jednotným európskym patentom. Na mimoriadnom stretnutí 27. júna sa rada dohodla na texte dokumentu, ktorý sa týka jazykového režimu a pokiaľ ide o fungovanie jednotného európskeho patentu. Moja odpoveď na túto konkrétnu otázku je nasledovná. Veľkosť trhu O tejto téme sme sa takisto sme diskutovali intenzívne, predovšetkým pokiaľ ide o to časové obdobie, ktoré bolo pred tým mimoriadným stretnutím 27. júna. To, na čom sme sa dohodli v tomto texte, je návrat ku koncenzu, ktorý je ešte z roku 2009 a Ide tu o veľkosť trhu, ktorá by mala byť jedna z kritérií na stanovenie výšky poplatkov. Avšak e, z tohto návrhu bola vymazaná odvolávka na veľkosť trhu na základe veľkosti populácie, respektíve množstva obyvateľov. Čiže táto časť textu bola vypustená, avšak kritérium veľkosti trhu bolo ponechané e, v tej dohode na rade. Teraz pokiaľ ide o druhú konkrétnu otázku, ktorá tu odznela, tá, to prechodné obdobie 12 rokov Takisto to bolo podporené a je to, nachádza sa to aj v znení textu, ktorý bol podporený na rade. Myslím si, že je to výsledok um, náročného kompromisu, ktorý sa nám podarilo na úrovni členských štátov dosiahnuť. A nemyslím si, že by sme mali znovu otvárať diskusiu, pokiaľ ide o dĺžku tohto obdobia, pretože to by mohlo vážne ohroziť eh, tento náročný kompromis, ktorý sa podarilo na rade nájsť. A teraz ešte otázka pána Baldazére ho. A chcel by som zdôrazniť, že podľa nášho názoru diskusia ohľadne jednotného patentu, európskeho patentu, je jedna z najdôležitejších priorít. Problém však je nasledovný. Každý z tých troch komponentov v rámci tejto témy bol prijatý na základe odlišného postupu pretože systematické riešenia e, podliehajú spolurozhodovaciemu procesu. Otázka jazykového režima bola zase bola, prijatá na rade tým, že bola požadované aj stanovisko zo strany parlamentu. A tretí prvok, ktorý o ktorom sa ešte len bude na rade hovoriť. Ide tu o medzinárodnú dohodu. ktorá nesúvisí priamo so systémom komunít. Čiže každý z týchto troch prvkov sa k nemu pristupoval na základe odlišného postupu. Spýtali ste sa taktiež, ako si predstavujeme našu prácu v priebehu týchto 6 mesiacov, ktoré mám k dispozícii ohľadne týchto tém. Konzultačný proces respe- e, rešpektujeme tie procesy, ktoré sú platné, to je samozrejme prirodzené, ale pokiaľ ide o tie medzivládne dohody, tak tam môžem proklamovať našu ochotu a chcem vás informovať ohľadne pokroku, ktorý zaznamenáme. a ktorý teda zaznamenáme na úrovni e, členských štátov, teda pokiaľ ide o túto medzivládnu dohodu kedykoľvek nás požiadate o informácie, budeme vám poskytovať tie najaktuálnejšie, ktoré budeme mať. Pripravíme takisto aj správu v mene štátov, ktorí budú participovať na tomto negociačnom procese. Pani Lichtenbergerová sa spýtala otázku zamcielenú na ciele, ktoré sme si stanovili vo vzťahu k tejto téme. Myslím si, že tým hlavným cieľom je uvoľnenie ľudského kapitálu, pretože to je jeden z možných hnacích motorov pre rast na úrovni Európy. A ak toto je e, náš cieľ, tak potom sa môžeme spýtať nasledujúcu otázku. Pre koho sa to všetko pripravuje? A ja som skutočne hlboko presvedčený o tom, že tieto právne predpisy alebo usmerenia budú prospešné predovšetkým pre malé a stredné podniky. Náklady na ochranu budú značné, respektíve táto celá téma je veľmi dôležitá a musíme sa snažiť kombinovať dva opačné systémy. Ak sa pozrite na ten jazykový režim, túto diskusiu ohľadne jazykového režima tu máme už 30 rokov a na jednej strane sa snažíme rešpektovať všetky e, jazykové mm, osobitosti, ale na druhej strane sa musíme snažiť o vytvorenie systému, ktorý by nebol náročný, e, pokiaľ ide o financie, na prevádzku a ktorý bude fungovať. A musíme sa v tomto zmysle nájsť to najlepšie možné riešenie. A v tomto zmysle vyplýva aj náročnosť toho koncenzu. Viete, že to bola veľmi náročná dohoda, um, tu, ktoré sa dospelo formou posilnenej spolupráce. Takže celý tento postup bol veľmi náročný ale ten konsenzus, ktorý bol odsúhlasený, sa zdá byť adekvátnym vo vzťahu k cieľom, ktoré sú zamerané na zníženie nákladovosti celého tohto systému. A vo vzťahu k tej poslednej otázke by som chcel povedať, že ten systém, ktorý sa vytvoril, tak tento je založený na princípe otvorenosti. A podľa môjho názoru vlády krajín, ktoré nie sú zaangažované na tento systém, sa pripoja do tohto systému skôr či neskôr, pretože uvidia, že je to skutočne prospešné pre malé a stredné podniky. Takže toľko z mojej strany, pokiaľ ide o tie konkrétne otázky. Ďakujem pekne. Budú tu ešte ďalšie otázky, na ktoré bude odpovedať pán minister, pán šatný kultúry. Ďakujem, pán predseda. E, pán predseda e, členovia výboru, ja by som chcel hovoriť o otázke autorských práv, ktoré budú témou práce polského predsedníctva. Zároveň by som chcel zdôrazniť, že osobitnú pozornosť venujeme oblastiam, ktoré boli teraz predložené Európskou komisiou respektíve ku ktorým Európska komisia predložila určité návrhy. V prvom rade ide o návrh smernice o používaní osirotených diel. Uvediem viac podrobností, keď budem odpovedať eh, na jednu z položených otázok. Ďalšia otázka, o ktorej budeme hovoriť a o ktorej sa bude hovoriť, pretože sme dostali e, neoficiálnu informáciu, že tu došlo k posunu, pokiaľ ide o hlasovanie o návrhu smernice o čase ochrany autorských práv a príbuzných práv. My vieme, že od roku 2009 táto smernica bola pripravená a čaká na potrebnú väčšinu v rade. Práve sme dostali informáciu, že táto väčšina sa dosiahla a polské predsedníctvo rozhodne naplní svoju úlohu aj v tomto ohľade. Ďalšia otázka, to je otázka všeobecnej povahy a týka sa návrhu nariadenia o z verení určitých právomocí úradu pre vnútorný trh, pokiaľ ide o práva e, v oblasti autorského práva. Európske, observatórium zdá sa je už v tomto smere zastaralé a dôjde k istému pohybu a bude v tomto smere takisto pracovať aj polské predsedníctvo. Ďalšia vec, ktorá úzko súvisí so sirotenými dielami, to je Európska uh, knižnica Europalia Polsko sa rozhodlo, že podporí aj finančne túto myšlienku a e, naše predsedníctvo bude túto otázku v plnom rozsahu podporovať, pretože ju považuje za dôležitú. A teraz podrobnejšie k smernici o osirotených dielach. Tu by som chcel zdôrazniť, že návrh smernice je už dlho očakávaný a vieme, že jednotlivé členské štáty v tejto oblasti si našli isté riešenia, čiže e, to súvisí s následným uplatňovaním e, tohto právneho aktu v členských štátoch. Smernica by bola však užitočná z toho dôvodu, že by znamenala právne ustanovenia účinné na európskej úrovni. Fungovala by teda rovnakým smerom, vo, e, rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch. Pochopiteľne treba zdôrazniť, že počas e, rozpravy o tejto smernice o tejto smernici, musíme e, dodržiavať základný princíp autorských práv a to, že tvorca, umelec je vlastníkom e, súvisiacich práv bez ohľadu na celý tento postup nemožno v smernici tento princíp porušiť. Preto musí smernica ustanoviť možnosť prístupu k osiroteným dielám a v prípade potreby e, nadobúdať takéto osirotené diela, ale vždy bude potrebné rešpektovať princíp ochrany autorských práv. Práce napredujú. 8. júla sa konalo zasadnutie konkrétnej skupiny e, pre, vytvorenej pre tento účel. Ďalšie zasadnutie sa bude konať 21. a 22. septembra. A som plne presvedčený, že po tejto rozprave a konsenzu, ktorý sa medzičasom dosiahne o kľúčových otázkach, ako je napríklad doba, počas ktorej možno diela dať k dispozícii, pretože podľa smernice je to uh, sformulované ako permitted use, povolené použitie. A my vieme, že tento výraz vychádza z istej historickej doktríny, takže je potrebné to všetko dať na pravú mieru. Myslím si, že na úrovni záverečného právoplatného dokumentu e, že sa nám podarí túto úroveň dosiahnuť počas e, polského predsedníctva. Pri najmenšom e, je teda možné a potrebné začať formálny trialog. Ďakujem. Pán minister, páni štátni tajomníci, veľmi pekne vám ďakujem. Myslím, že môžeme podporovať polské predsedníctvo a želám vám skutočne veľa úspechov v nasledujúcich šestich mesiacoch a želám vám veľa úspechov. Pán minister, ešte chcete povedať niečo? Ak dovolíte, pán predseda, chcel by som ešte doplniť jednu vec, pretože inak nebudem celkom spokojný s tou odpovedou, ktorú som dal pani Lichtenbergerovou, ktorá sa obrátila otázkou priamo na mňa, pokiaľ ide o tie prechodné právne ustanovenia. Vieme, že sú tu ešte záležitosti, ktoré musia byť doriešené. Vieme, že na rade sme sa doteraz sústredili zatiaľ na iné aspekty ehm, tohto právneho ustanovenia, ale v rámci predsedníctva sa vrátime k tejto téme a je úplne samozrejme, že ak ehm, predstavíme nové pravidlá, tak musíme definovať um, od, aj časové obdobie, od kedy vstúpia do platnosti a do akej miery definujeme toto obdobie. Ďakujem pekne. Ešte raz želám všetko dobré a ďakujem pekne za vašu prítomnosť. Takže môžeme teraz prejsť k správe pani Tajnovej. Máme zhruba 4 hodinu predtým, než príde pán eh, predseda komisie Ševčovič. Ďakujem pekne. Ide tu o smernicu Európskeho parlamentu o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností. Mali sme tu časový nátlak a hoci sme sa rozhodli poslať list na EKON, pokiaľ ide o oddialenie hlasovania, tak som sa rozhodla toto stanovisko dokončiť v priebehu troch dní na to, aby mohlo byť ešte preložené. A v tomto kontexte by som sa ešte raz chcela poďakovať za spoluprácu sekretariátu Ja by som sa chcela sústrediť teraz na tie konkrétne body, ktoré sme vlastne už aj v rozprave pokryli. Tie najväčšie zmeny sa týkajú e, vzniku tejto novej smernice a ak si to pozrieme celé konkrétne, tak zistíme, že táto smernica, ak, zoberieme, ak zoberieme smernicu ohľadne úverov a smernicu ohľadne obytných nehnuteľnostiach, tak jednoducho nepochopíme, prečo tieto odlišné texty boli naformulované takýmto spôsobom, odkedy sa v tomto výbore zaoberáme lepším zákonodárstvom a lepšími textami, tak jednoducho toto je jednoducho zlý príklad pre, celú túto, pre celý tento náš cieľ a táto tematika jednoducho neviedla k úspešným výsledkom. Treba však povedať, že už máme viacero smerníc, ktoré boli pozmenené a ktoré mali aj vplyv na túto konkrétnu tému a to podľa mňa nebolo až tak potrebné, ale zároveň si treba uvedomiť, že smernica o pôžičkách pre spotrebiteľov takisto pokrýva určité aspekty, ale v, tejto, no- v tomto novom znení to bolo rozšírené a možno, že sme mohli urobiť jednu smernicu, ktorá by sa bola týkala oboch záležitostí. A pokiaľ ide o odškodňovanie, tak tam mám, a, tak som predložila poz- návrh, ktorý e, zasahuje aj do znenia toho textu, ktorý je tak, tak už komplexný. A ja som tam predložila dve uh, vety, ktoré som vlastne dala na začiatok tohto znenia a tým pádom majú iný vplyv, iný dopad. Myslím, že to bolo to najmenšie, najmenšia možná zmena, ktorou sme vylepšili znenie textu, aby sme mohli potom na rade dospieť ku kompromisnému riešeniu. pokiaľ ide delegované právne akty, ktoré mi sa takisto počíta, tak tam sme vlastne všetky, vypusti, všetky vypustili až na jeden konkrétny prípad. To som naposledy hovorili. Mali sme tu aj delegovaný akt, ktorý sme tam najprv ponechali, pokiaľ ide o ročné úroky, tam som sa informovala u expertov a potom som to patrične upravila, ale Počíta sa tu s skutočne dlhodobými lehotami, pretože sa banky stiažovali, že častokrát sa čas, to neskoro dozvedia ohľadne výpočtu tohto výročného úveru a potom nemôžu zaujať patričné stanovisko a nemôžu, nemajú čas na to, aby to implementovali do praxe. Takže teraz tu máme túto lehotu 12 mesiacov, v rámci ktorej môže aj parlament venovať týmto delegovaným právnym aktom a môže ešte dosiahnuť predlženie tejto lehoty o ďalšie dva mesiace. A pokiaľ ide o úvodné ustanovenia, tak tam som urobila iba menšie zmeny a preto by som chcela e, v rámci tých predkladaných pozmeňujúcich návrhov pozrite si aj tieto úvodné ustanovenia, pretože tam som ešte raz zapracovala do textu e, výraz miestný trh, národný trh a národný trh. A ide to predovšetkým o ochranu rodín, ktoré si snažia vybudovať prvý, prvé vlastné obydlie. A Viem, že tento termín je dosť ťažko preložiteľný do jednotlivých jazykov a v nemeckom znení to skutočne vyjadruje tu ten zmysel, že ide o prvý vlastný, prvé vlastné, prvý vlastný príbytok. Zároveň by som chcela ešte vysvetliť, prečo som tu spomínala miestny trh. Ja som si uh, tu vyhľadala ešte informácie, ktoré sú platné pre situáciu v Nemecku a Španielsku a tam vidíme, že aj vysvetlenie komisie v jednotlivých eh, v úvodnom ustanovení jednoducho nie je v súlade s tým, čo máme v tomto texte. V Nemecku sa napríklad počíta z eh, 10,3% eh, vydražovania takýchto obydlí a to je už štvrtý rok, kde dochádza nárastu takýchto vydražovaní oby, príbytkov a vidíme, že to skutočne narastá a tá suma teraz predstavuje 16 miliárd, to vyjadruje zasa 15,3%, čiže už štvrtý e, rok tu máme pokles e, takýchto dražieb bytov ale úplne inak to vyzerá na mm, trhu s nehnuteľnosťami v Španielsku. V Španielsku máme problém, aspoň z môjho pohľadu, máme variabilnú sadzbu mm, úrokov a tu vlastne dochádza k stretu dvoch rozvojov. Máme tu hospodársky vývin, máme tu 20% nezamestnanosť a z týchto nezamestnaných, z týchto 5 miliónov nezamestnaných zhruba polovica má hypotéku neukončenú a zároveň sú teraz nezamestnaní a ešte rastú e, úroky z hypotéky a pri hypotéke vo výške zhruba 100 tisíc eur na dlobu 25 rokov nastúpili, e, narástli e, úroky na rok zhruba 800 eur. A potom ešte ďalšie, už od začiatku krízy sa zmenili podmienky, pokiaľ ide o, obdobie, kedy sa začína splátka úverov. Takže vidíme, že náraz bez spotrebiteľov bol enormný. A to predstavuje mm, samozrejme nárast, pokiaľ ide o zisky pre spoločnosti, ktoré poskytujú úvery. A na tom vidíme, že trh ako taký nie je jednotný, na to som už poukázal aj naposledy, aj pán Lechner na to poukázal. Tieto trhy sú skutočne veľmi odlišné a rozdielne a chcela by som požiadať všetkých kolegov, aby v svojich členských štátoch sa snažili dosiahnuť presne stanovený ročný uh, ročné úroky, aby sa nezvyšovali úroky, predovšetkým pokiaľ ide o prvé príbytky, tak ako to bolo stanovené v tom nemeckom texte. Uh, Avšak zároveň treba povedať, že predovšetkým tento konkrétny prípad Španielska, e, mali by sme zabraniť tomu, aby tu došlo k stretu takýchto dvoch rôznych e, prípadov, to znamená rozvoj, rozvoj hospodárstva a rastúce úroky. To znamená, že ak by mali Španieli teraz presne stanovený úrokovú, presne stanovenú úrokovú mieru, tak by jednoducho nemuseli platiť takéto zvýšené úrokové sadzby, ktoré každý rok zvy, sa zvyšujú. To znamená, ak mám platiť 800 eur napríklad v prvom roku, pokiaľ ide o splátky, tak v ďalšom roku, ak to takto bude postupovať, včítanie inflácie, tak to jednoducho celé narastie. Čiže mohli sme s takýmto presne stanoveným, s takouto presne stanovenou rokovou sadzbou dosiahnuť uh, lepšie podmienky pre občanov, o ktorých nám skutočne ide. Takže mohli by sme sa zamyslieť nad tým, či by sme ich nemohli e, chrániť ešte lepším spôsobom. Uh, Takže mali by sme skutočne sa snažiť nájsť podporu pre pevne stanovenú rokovú sadzbu. Chcela by som požiadať ešte aj kolegov, aby predkladali pozmenujúce návrhy. Ja som sa sústredila predovšetkým na legislatívny text a pokiaľ ide o úvodné ustanovenia, tam ešte sú určité možnosti, ako sa to dá zlepšiť. Pokiaľ ide o časové lehoty, väčšina z nás ide teraz na dovolenku, takže mohli by sme stanoviť lehotu na 13. septembra, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, to ešte E, to je vlastne týždeň a pol potom, ako začneme znovu v parlamente pracovať po letných prázdninách a hlasovanie Ehm, s tým počítame zhruba 10. októbra 2011 a to všetko na základe toho, že už 17. októbra bude hlasovať výbor IMKO. To znamená, že jednoducho už nebudeme mať čas na rozprávu a všetko to bude závisiť od toho, ako rýchlo budeme mať preklad pozmeňujúcich návrhov, ale slúbim všetkým kolegom, že sa budeme snažiť zorganizovať tieňové stretnutie, shadow meeting, aby sme jednoducho pozmeňujúce návrhy mohli ešte sa k nim vyjadriť. A ak bude taká situácia, že výbor Ekon ešte oddiali hlasovanie, tak budeme mať čas aj na rozpravu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Maset a potom pani kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel eh, poďakovať pani spravodajkyni, pretože sa skutočne veľmi dobre zhostila tejto otázky. Um, a však sa aj musela, pretože je profesionálnou notárkou, ale ak to mám porovnať e, so situáciou v mojej krajine, tak kazuistika v mojej krajine, kde napríklad v Madride, e, kde sa stiažujú občania na túto e, veľmi komplikovanú záležitosť, má nútia sa nad tým zamyslieť, takže si skutočne veľmi cením túto správu. No a my Ehm, do, e, tuším, 3. septembra máme predložiť pozmeňovacie návrhy. Tento termín stanovila pana, e, pani spravodajkňa, ale musíme si uvedomiť, či chceme postupovať v Európe tak, ako v Amerike, kde e, sa človek zadlží um, alebo teda, kde človek, ak sa chce zadlžiť, teda ak, ak si chce kúpiť dom na hypotéku, tak v podstate musí uh, predložiť určitý príjem, a e, nie je teraz asi možné e, túto vec vyriešiť e, veľmi rýchlo a budeme to musieť v našej legislatíve tiež ošetriť. Ďakujem pani Regnerová. Ja by som sa chcela pripojiť k tomu, čo tu odznelo, pretože skutočne je pozitívne, ako sa zasadzujete, pani Tajnová, za túto pevne stanovenú úrokovú mieru. Chcela by som zdôrazniť aj z mojej strany, už ste to vlastne všetko spomenuli, ako je skutočne dôležité na to, aby sme mali súdržnosť toho smernicu, ktorá sa týka pôžičiek. Niektoré štáty implementovali túto smernicu takým spôsobom, že sa to týka teraz aj no, oblasti obytných nehnuteľností, takže my by sme sa týmto smerom nemali uberovať a nemali by sme to takýmto uh, duplovaným spôsobom ošetrovať. A možno ešte dve pripomienky, ktoré by som chcela podať. Ide tu o ochranu údajov. To by som chcela predostrieť, pretože v tomto kontexte je veľmi dôležité, pokiaľ ide o úvery, e, sa tu uplatňujú oveľa prísnejšie podmienky a mali by sa aj banky jednoducho držať týchto prísnych predpisov, pokiaľ ide o ochranu údajov. Mali by sa prispôsobiť na tieto sprísnené kritéria a pokiaľ ide o problematiku, ktorá e, je pravdepodobne diskutovaná intenzívne aj na rade, ide tu o podporu, štátnu podporu výstavby bytov. To je takisto jedna z kritérií, ktoré je takisto dôležité a treba ho zohľadniť, keď ide o tieto podporované úvery. Ďakujem pekne, pán Cievka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať ehm, Alexandre Pajn za vynikajúcu správu. Musím povedať, že toto hovorím aj menom pána Lechnera, Lechnera ktorý bol e, tieňovým spravodajcom, ale dnes sa tu žiaľ nemal zúčastniť, pretože je na inom zasadnutí v parlamente. No a e, toto je samozrejme vhodná odpoveď e, na to, čo sa e, deje počas e, finančnej a hospodárskej krízy v Európe. My sme si totiž plne vedomi toho, že správna úverová politika je motorom rozvoja, a to najmä pre malé a stredne veľké podniky, ale tiež pre občanov, ktorým chceme zvýšiť životnú úroveň. A preto regulačné kroky, ktoré teraz plánujeme, musia ísť týmto spôsobom. Ľudia jednoducho musia naďalej byť schopní e, normálne fungovať, ale e, mali by mať možnosť splatiť svoje úvery aj za komplikovaných okolností. Čiže ten mechanizmus by mal byť e, prispôsobený aj na takéto náročné situácie, v ktorých sa ľudia môžu ocitnúť. Môj ťaňový spravodajca mi povedal, že mám vyjadriť úplný súhlas s vašim názorom a ja som veľmi rád, že ehm, sa bude konať e, ešte záverečné zasadnutie s tenými spravodajcami. Ďakujem pekne. Gratulujem aj ja. Chcel by som upozorniť iba na to, že máme 56 pozmeňujúcich návrhov iba zo strany predkladateľky, takže vidíme, že to jasne poukazuje na to, že komisia si v tejto oblasti neurobila svoju domácu úlohu, pretože ide tu o také jasné chyby, eh, že tá smernica, tak ako bola predložená, priniesie pravdepodobne viac škody ako úžitku a takýto produkt by jednoducho nemal byť predložený zákonodárcovi, malo by to mať úplne inú kvalitu a tu sa musíme spýtať, že čo sa vlastne robí v kontexte dopadového vyhodnocovania na komisii tam je skutočne veľký otáznik, ale budeme sa e, o tejto téme ešte rozprávať s ďalšími dvomi výbormi. Ale ešte teraz zostane slovo kolegyňa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za všetky tieto pripomienky. Vidíme, že táto e, štátna prémia, tu musíme ďalej podporovať a tie pôžičky, o ktorých sme tu hovorili, to som takisto už pozmenila. Teším sa na pozmenujúce návrhy a budeme mať stretnutie na úrovni tieňových spravodajcov a dúfam, že Ekon bude hlasovať trochu neskôr a, a e, že e, ide tu skutočne o veľmi dôležitú smernicu, pretože sa to bytostne dotýka občanov. A, že tento výbor nebude hlasovať takto rýchlo, neodsúhlasí to, ale jednoducho zoberie do úvahy všetky tie pripomienky, ktoré tu boli. Máme tu lehotu 13. september a potom môžeme ukončiť tento bod. Pán Ševkovič, Ševkovič už Ševčovič už prišiel? Nie, ešte máme teda minútu. Takže pani Regner, ešte máte predsa pripomienku. Možno bude rôzne, áno, to je dobrý nápad, hovorí pán predsedajúci, k tomu sa môžeme hneď aj venovať. Môžeme sa venovať bodu subsidiarita. Je tu odvolávka na požiadavky, ktoré boli predložené strany členských štátov na parlament. To si môžete každý pozrieť a prejdeme k bodu rôzne. Pani Regnerová, máte slovo. Iba krátka pripomienka, veľmi neoficiálne, pokiaľ ide o zápisnicu. Chcel by som sa spýtať, či je možné uh, zvýšiť teplotu v našej rokovacej miestnosti v lete. Ja, das ist ein, ein Beitrag zum Energiesparen, aber ich to je príspevok, ktorý sa týka šetrenia energie. Treba však povedať, že tu nefunguje klíma, respektíve nefunguje tak, ako by mala a neviem, či sa s tým dá niečo urobiť. Posunieme to ďalej technikom, ale vôbec nemám veľkú nádej, že sa to zlepší. Ani v plenárke e, v Štrasburgu teraz zapchávame, zapchávame tie otvory klímy, aby jednoducho na nebolo tak zima. Pani Lichtenbergerová, áno, je to v poriadku, táto pripomienka, ja ju podporujem v tejto oblasti, skutočne to niektorí z nás cítia menej, niektorí zasa oveľa viac môj problém súvisí s tým, že všetky verejné inštitúcie e, sa adaptovali na ľudí, ktorí nosia oblek, to znamená na mužov, ktorí sú aj vyššiu teplotu, ktorí majú jednoducho vyššiu prevádzkovú teplotu. Ale to je skutočnosť, to je medicínsky overené. A v tomto sú trochu ženy znevýhodnené, takže požiadam vás, zohľadnite to aj v tomto zmysle. Nebudem to teraz overovať, či to je správne, ale nechajme to tak, ako to bolo uvedené. Myslím, že kúrime všetci na 37 stupňov, viac je už e, teplota a horúčka. Takže máme tu aj pána Ševčoviča medzi nami. E, chcel by som ho srdečne privítať. Dnes máme skutočne e, čest privítať dvoch členov komisie. Mali sme tu už pani Redingovú a teraz ešte pána Ševčoviča. E, teraz ide o štatút. Neviem, ako by sme mali začať. Chce začať spravodajkyňa, respektíve spravodajca, alebo dá slovo pánovi komisárovi. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Thank you very much, uh, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja dúfam, že sa nám podarí po tomto mojom vystúpení, alebo pri tomto vystúpení ukázať aj e, nejakú prezentáciu, pretože to bude lepšie viditeľné v tej grafickej podobe. V prvom rade by som chcel začať popísaň, popísaním procesu, pretože asi pred dvomi týždňami sme predložili veľmi dôležitý návrh viacročného finančného rámca a e, zároveň e, niekoľko E, zmien služobného poriadku. Prečo o tom hovorím? My e, sme v kapitole mm, administratíva v rozpočte následujúcich 7 rokov si uvedomili, že všetky kategórie veľmi úzko súvisia a preto sme sa rozhodli riešiť ich e, všetky spoločne. Takže situácia v súčasnosti je následovná. Ja som dostal jasné splnomocnenie E, tak kolegiom, ako aj e, odbormi a e, výborom pre služobný poriadok, aby som rokoval o zmene služobného poriadku. My sme od vytvorenia zahraničnej služby Európskej únie nenovelizovali služobný poriadok. Je to potrebné, aby táto služba mala svoju zamestnaneckú bázu, takže my vám predstavíme po týchto našich rokovaniach ako legislatívnemu orgánu oficiálny návrh onedlho. No a e, poprvýkrát sa takýto návrh e, bude prerokúvať v rámci spolurozhodovania s Európskym parlamentom, takže očakávam, že na tento váš výbor budem chodiť častejšie, ale som veľmi rád, že už teraz môžem začať e, tieto, tieto E, naše spoločné diskusie ako si základnou prezentáciou. Takže ak sa pozrieme na e, súčasný návrh textu, e, tak ten vychádza samozrejme z toho, že tieto zmeny by mali všetky vstúpiť do platnosti 1. januára 2013 a že sa budú uplatňovať na všetky európske inštitúcie a agentúry, čiže malo by ísť o približne 55 tisíc zamestnancov. A ak teraz by som mohol prejsť ďalej eh, k všeobecnému kontextu, chcel by som vysvetliť, prečo sme vlastne tieto návrhy v eh, aktuálnej fáze predložili. My eh, sme v prvom rade museli rešpektovať niekoľko doložiek o postupnom, postupnom opúšťaní istých podmienok, teda tie sunset clauses, napríklad mzdové podmienky, tie e, sú predmetom takéto postupnej zmeny, postupného odburovania do konca roka a to sa týka e, nielen miest, ale aj ostatných e, mzdových náležitostí. No a my sme sa v prvom rade snažili odpovedať na otázky, ktoré položila táto snemovňa, ale aj rada. Parlament pri niekoľkých príležitostiach požiadal o e, vypustenie zastaraných ustanovení zo služobného poriadku. Napríklad rada e, tiež požiadala o e, zmenu metódy upravovania, odmeňovania a dôchodkov a tiež požiadala o lepšie definovanie štruktúry prenosov a tiež požiadala o e, definovanie e, delby povinností medzi jednotlivé orgány. No a e, zároveň sme sa rozhodli optimalizovať administratívne výdavky v tomto veľmi komplikovanom hospodárskom období popri všetkých ostatných opatreniach, ktoré príjmajú členské štáty, keď vlastne aktualizujú podmienky zamestnávania svojich štátnych zamestnancov na základe súčasných podmienok v hospodárstve. Komisia skrátka chcela reagovať na všetky tieto, um, všetky tieto názory, výhrady a návrhy a snažila sa zohľadniť aj e, osobitosti riadenia ľudských zdrojov. Ako iste viete, služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných e, zamestnancov, teda CEOS, e, stanovujú princípy a pravidlá a podmienky zamestnávania e, pracovníkov všetkých inštitúcií, agentúr a všetkých orgánov Európskej únie. Takže <laughs> prvý slajd sa nám podaril, prejdeme na nasledovný. Ďakujem veľmi pekne. E, vieme, že um, služobný poriadok je veľmi dôležitým nástrojom, ktorý garantuje to, že Európska verejná služba dosahuje maximálny štandard a kvalitu a um, umožňuje nám čerpať e, túto kvalitu na naplňanie úloh, ktoré ukladajú e, inštitúciám zmluvy. V minulosti Európska únia čelila množstvu víziev pri predkladaní tohto návrhu. Európska komisia napríklad musela zosúľadiť e, rôzne požiadavky jednak inštitúcia, jednak európskych politík a zároveň sa snažila zachovať e, vysokú kvalitu zamestnancov. Ja neskôr budem hovoriť o tom, aké je dôležité e, maximalizovať e, skúsenosti zamestnancov a aké je dôležité maximalizovať odborné znalosti a kompetenciu našich zamestnancov pre výkonných zamestnania Hoci niekto môže kritizovať Ehm, počet zamestnancov v EÚ. Keď porovnáme ehm, počet zamestnancov napríklad na nejakej miestnej úrovni alebo lokálnej úrovni, tak by sa dalo povedať, že ehm, na 500 miliónov Európanov počet zamestnancov Európskej únie je pomerne malý a e, preto je potrebné, aby sme maximalizovali ich kvalitu. No a popri e, zohľadňovaní všetkých týchto, týchto faktorov, ktoré som práve spomenul, sme sa rozhodli uplatniť následovné opatrenia. My navrhujeme v prvom rade 5-percentné zníženie stavu zamestnancov všetkých kategórií vo všetkých e, inštitúciách do roku 2020 e, v porovnaní s rokom 2012, ale bežným úbytkom, teda pozastavením náboru nových pracovníkov na miesta uvoľnené po Eh, tých, ktorí odišli do dôchodku. Toto by malo predstavať približne 1% ročne, čo je, myslím, mm, dosiahnuteľné v každej inštitúcii. Isté zníženie zamestnaneckého stavu eh, bude vyžadovať to, aby každý zamestnanec pracoval viac. To znamená, eh, bude musieť každý prevziať na svoje plecia väčšie bremeno práce, ak chceme dosahovať tie isté politické ciele. Isté, chceme zabezpečiť ehm, zvýšenie, ehm, teda chceme dosiahnuť, aby sa predložil pracovný čas e, za týždeň z 37,5 na 40 hodín. Toto je spôsob, ako zabezpečiť, aby nižší počet zamestnancov dosahoval tie isté výsledky. Ďalej ehm, bude v v služobnom poriadku osobitná zmienka o flexibilnom pracovnom čase. To je záležitosť, ktorá sa momentálne uplatňuje, ale v služobnom poriadku zakotvená nie, takže odteraz by mala byť jednoducho. Táto vec musí byť objasnená, pričom nebude sa to týkať riadiacich pracovníkov. A je to ešte jeden element, ktorý som spomínal aj predtým, ako sa vysporiadať s možným rozširovaním. Plánuje sa skore vstúpenie Chorvátska do Európskej únie. V tomto prípade to bude riešené osobitne, podobne ako v eh, predchádzajúcich eh, prípadoch rozširovania Európskej únie eh, mluvou o vstupe, takže preto to neriešime v tomto našom návrhu na novelizáciu služobného poriadku. Metódy úpravy platov a dôchodkov um, budú pozmenené tým, že sa predloží uh, ten, ten interval na 8 rokov. A tým e, bude jednoduchšie e, uplatňovať e, túto metódu a zároveň reagujeme na, na kritiku, ktorá odznieva na adresu reprezentatívnosti vzorky, pretože je tu len 8 referenčných členských štátov. My navrhujeme zvýšenie tohto počtu na 10, teda s doplnením Švédska a Polska a týmto môžeme povedať, že v tom, tom novom súbore bude zastúpená každá nová vlna rozširovania. A e, jedna ďalšia vec, o ktorej sa hovorilo aj, v, tej, v tejto snemovni, aj v ostatných inštitúciách, je tzv. krízová doložka. Ako funguje, kedy sa uplatňuje a e, prečo táto e, krízová doložka nefungovala správne za tých veľmi komplikovaných okolností v roku 2009, kedy došlo k ekonomickej kríze. Čiže my teraz e, navrhujeme e, krízovú doložku, ktorá by e, jasne fungovala v podmienkach roku 2009. A v rámci nášho návrhu, keby náhodou, nedaj Bože, sa opakovala tá istá, tá istá mm, tie isté okolnosti, tá istá situácia ako roku 2009, tak máme ustanovenie, ktoré Eh, upraví ehm, pracovné podmienky a ostatné náležitosti európskych zamestnancov podľa reálnej situácie zamestnávania v členských štátoch. A eh, my samozrejme môžeme túto doložku spresniť eh, v závislosti od rokovaní, ktoré prebehnú. Ale takáto možnosť tu je. No a ešte jedna vec, ktorá v služobnom poriadku bude zakotvená a týka sa e, miest, tak e, je to osobitný poplatok. E, my sme nazvali tento poplatok poplatkom Solidarity. Je to poplatok, ktorý bude na úrovni 5,5 v roku 2012 a navrhujeme, aby sa tento poplatok Solidarity začal uplatňovať od roku 2013, od 1. januára. Veľmi dôležité je zdôrazniť to, že tento poplatok solidarity bude aj v súčasnosti a v budúcnosti e, naviazaný na metódy výpočtu platu. Ak nebude plat, tak e, nebude ani e, tento poplatok solidarity. Toto by sme mali jasne definovať na rade, pretože takto dosahujeme rovnováhu. Ja budem teraz pokračovať ďalšími opatreniami, ktoré sú veľmi dôležité pre zamestnancov. My um, samozrejme musíme uplatňovať, uh, musíme uh, kázať vodu, ale zároveň piť vodu. Teda to, čo e, nariademe členským štátom, musíme uplatňovať aj na seba. Jednoducho e, v prípade demografických zmien a víziev e, radíme členským štátom ohľadom zvyšovania napríklad veku do dochodku. A preto musíme uplatniť rovnaké podmienky pre našich zamestnancov. My navrhujeme, aby vek odchodu do dochodku, bežný vek, bol zvýšený do roku 2000 2014 zo 63 na 65 rokov a možnosť eh, práce až do eh, veku 67 rokov eh, je tiež pomerne atraktívna. No a ehm, včasný alebo skorý odchod do dôchodku, tam minimálny vek bude zvýšený z 55 na 58 rokov, pričom sa zníži na polovicu počet odchodov do dôchodku z bez zníženia e, nároku na dôchodok z 10 na 5 zo všetkých e, nových dôchodkov, e, čo bude znamenať úsporu prostriedkov. No a v kategórii asistentov tam v súčasnosti um, najvyššie kategórie uh, sú dosiahnuteľné len pre tých asistentov, ktorí prejdú všetkými uh, skúškami a dosahujú maximálnu úroveň kvality, takže tu pokračujeme rovnako, postupujeme rovnako ako v prípade AD, um, ku ktorej došlo v reforme z roku 2004. Dôsledky analýz um, analýzy otázok, ktoré prišli z rady na konkrétne zamestnania a úrovne vzdelania, ktoré sú požadované pri týchto zamestnancoch, ukazuje, že sekretárske a um, podporné um, úlohy nebudú vykonávané pracovníkmi s doživotnými zmluvami, ale uh, s bežne zazmluvnenými uh, pracovníkmi. Čiže kancelárske sily a, um, a podobné pracovné pozície sa už nebudú spájať s doživotnými zmluvami. No a e, tu sme sa snažili riešiť aj e, veľké manažerské výzvy manažerov na všetkých úrovniach a snažili sme sa definovať maximálne trvanie e, zmluv. A zvýšili sme teda maximálne trvanie zmluv z 3 na 5 rokov pri dočasných pracovníkoch, tým vlastne sme zároveň vyriešili problém, ktorému by ináč čelili manažery pri nasadzovaní a najímaní týchto kancelárskych síl. No a ďalej zmeny týkajúce sa každoročného um, preplácania návštevy doma. Um, tu um, metóda, ktorá, ktorú sme uplatňovali, uh, sa spoliehala na um, kilometre um, precestované železnicou. My, keď dnes, dnes cestujeme ďaleko, tak zvyčajne cestujeme lietadlom, takže sme modernizovali aj túto možnosť. V prvom rade sme uh, znížili dovolenku potrebnú na cestovanie na jeden deň v prípade um, vzdialenosti nepresahujúce 200, presahujúce 250 km a na 2 dní e, pre viac ako 600 km. Teraz e, ďalej túto vzdialenosť budeme merať priamo vzdialenosťou podľa GPS a um, v súčasnosti teda tá dovolenka na cestovanie na viac ako 600 km je 6 dní, takže to sme skrátili na 2 dní. Pokiaľ ide o agentúry, viete, že spolupracujeme s vašimi kolegami v pracovnej skupine pre interinstitucionálne otázky a snažíme sa zlepšovať riadenie a zvyšovať efektívnosť e, riadenia agentúr a e, takisto e, v tejto oblasti predkladáme isté pozmeňovacie návrhy v služobnom poriadku, aby agentúry mohli lepšie a hladšie nasadzovať tento služobný poriadok, ktorý by mal zohľadňovať osobitnú situáciu agentúry. No a tu došlo napríklad k zavedeniu osobitnej kategórie dočasných zamestnancov pre agentúry. To bude špeciálna kategória a dúfam, že agentúry to ocenia. Takže prečo toto všetko vlastne robíme? Jedným z cieľov bolo zvýšiť efektívnosť. Druhým cieľom bolo zareagovať na na jasné volanie po ďalších úsporách. A vy iste veľmi dobre viete v Európskom parlamente, aby som chcel poprosiť, aby ste tento argument eh, používali v diskusiách s médiami čo najčastejšie, mm, tak eh, vo vašich členských štátoch, ako aj inde. Ja samozrejme eh, sa budem snažiť túto vec propagovať aj na rade, že už sme dosiahli rok, od roku 2004 veľké úspory a iste si pamätáte, aká veľká bola reforma z roku 2004 táto reforma bola skutočne ďaleko siahla a tou sme, touto reformou sme ušetrili odtedy 3 miliardy eur a táto reforma, e, ktorú teraz plánujeme, by mala usporiť ďalších 5 miliard eur do roku 2020. My e, ďalej mm, na stôl kladieme popri tých opatreniach, ktoré som popísal, popísal teda e, dokážeme usporiť ešte miliardu eur proti tomu, čo už bolo ušetrené um, reformou z roku 2004. Takže ja dúfam, že táto správa uh, bude predstavať veľmi dôveryhodný, dôvery, dôveryhodné východisko. Aby som chcel, aby ste vo, uh, vo svojich budúcich diskusiách svojim partnerom uh, zdôraznili aj to, že administratívne náklady na prevádzku Európskej únie predstavujú len 5,8 z celého Eh, viacročného rámca na roky 2007 až 2013. Takže ide skutočne o minimálne percento z HDP a domnievam sa, že eh, toto je veľmi dobrá cena, ktorú platí, platíme za tú kvalitu a tie činnosti, eh, ktoré zamestnanci Európskej únie pre Európsku úniu vykonávajú. Popri tomto všetkom, čo teraz hovorím, by som chcel ešte pripomenúť, že my budeme spracúvať že, že pri predkladaní viacročného rámca chceme vyslať jednoznačný signál. My v podstate zmrazíme reálne výdavky na administratívu na 7 rokov. Ja by som chcel vidieť nejakú inú verejnú štátnu správu, ktorá by um, sa odhodlala rovnakým e, náročným a rázným spôsobom uh, ušetriť uh, svoje rozpočtové prostriedky Um, venované administratíve. Uvidíme, ako to dopadne. Či sa niekto takýto nájde. Každopádne by som chcel uzavrieť eh, teraz eh, to, toto svoje vystúpenie jednou veľmi dôležitou pripomienkou. My už teraz eh, niekoľko rokov fungujeme s politikou nulového rastu počtu zamestnancov. A môžem vám povedať, že opatrenia, ktoré som navrhol kolégiu, nám mm, prinesú nové úlohy, e, ktoré budú vyplývať e, z nového zadeľovania zamestnancov, nové organizácie práce, ale domnievam sa, že ciele, ktoré chceme dosiahnuť, za to stoja a ja tiež dúfam, že e, to, o čo sme sa pokúsili a o čo sa pokúšame, bude správne pochopené. Lebo keď som hovoril s niektorými delegáciami z členských štátov, ktoré ma prišli navštíviť, ja som vždy hovoril, že som sa snažil uh, Eh, urobiť maximum a kolegovia to podporili v kolegiu eh, a snažil som sa dať na stôl veľmi dôveryhodný nás, eh, návrh. Skutočne som si nenechal nič v rukáve, dal som na stôl všetky možné, všetky možné kompromisy a nenechal som si veľký manevrovací priestor. Ja viem, možno to nie každý chápe a akceptuje a keď sa pustíme do tých reálnych rokovaní, tak to možno bude aj vidno, ale môžem vám povedať, že tieto opatrenia, ktoré teraz prezentujem, podľa môjho názoru um, budú znamenať nielen úsporu, ale e, zároveň zachovanie kvality, ktorú potrebujeme a vyžadujeme pre um, štátnu správu, alebo teda správu a zamestnávanie zamestnancov v oblasti Európskej únie. Prečo e, potrebujeme týchto zamestnancov? Bez nich by nikto nekontroloval fungovanie jednotného trhu Schengenu a e, nikto by neviedol veľmi komplikované obchodné rokovania za Európsku úniu. A iste viete aj z vlastnej skúsenosti, že keď sa stretnete s partnermi z členských štátov alebo sa stretnete s e, ľuďmi, ktorí vedú obchodné rokovania, respektíve hovoríte s priemyselnými um, gigantmi, stretávate sa so špičkovými štátnymi zamestnancami, e, top manažermi a najdrahšími právnikmi na svete, aby sme e, ochránili e, všeobecné záujmy Európskej únie, potrebujeme mať zamestnancov na rovnakej vysokej kvalitatívnej úrovni. A ja viem, že a dúfam, že toto bude zohľadnené v rokovania, pretože ak sa mi podarí ukázať aj posledný slajd, ktorý pravdepodobne nebude možné, ako mi to hovorí kolega, ale môžem vám ho zaslať neskôr. Skrátka, už teraz máme pomerne veľký problém získať podporu určitých kategórií, teda pardon, získať zamestnancov z určitých skupín, či už e, členských štátov národnosti alebo odbornosti. Nemecko napríklad e, síce tvorí 16 e, e, európskeho rozpočtu, ale len 8 zamestnancov je z Nemecka. Ehm, ešte horšia situácia je z Britániou. Británia predstavuje 12 Európskej únie, ale záujemcovia z Británie tvoria len 2 tých, ktorí sa chcú uchádzať o prácu v EÚ. E Takže ja sa snažím v krajinách hovoriť aj o tomto, ale veľmi ťažko sa mi hovorí jedným dýchom o ehm, o úsporách, ktoré chceme dosiahnuť, o znižovaní a zmrazovaní a zároveň e, v tom istom členskom štáte vyzýva ľudí, aby sa prihlásili na prácu do Európskej únie. Ja viem, sú procesy, e, ktoré umožňujú e, nahradiť manažérov inou národnosťou, pretože povedzme tie podmienky sú atraktívnejšie pre inú národnosť, ale ja by som chcel, aby e, ste ma podporili, pretože som si istý, že tú kvalitu potrebujeme a v nasledujúcich diskusiách budem túto vašu podporu potrebovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo rečnička. Ďakujem pekne, pán Ševčovič, ctení kolegovia a kolegyne. Teraz sa nemôžeme nať všetkým tým bodom, ktoré tu pán Ševčovič spomenul, ale chcem sa vyjadriť vo všeobecnosti trošku to nadvezuje na to, s čím uzavrel svoj vstup pán Ševčovič. Je celkom ľahké povedať, že európske inštitúcie eh, by potrebovali menej alebo iných zamestnancov. Žiadny z nás nemôže, ani tu na v parlamente, eh, nahradiť bez zamestnancov Európskej únie inštitúcií. Eh, bez nich by sme jednoducho nemohli pracovať. A Európska únia ako inštitúcia by jednoducho nebola v stave eh, udržiavať štruktúrálne fondy, alebo robiť tie kontroly, ktoré tu boli spomenuté, alebo jednoducho všetko to, čo vždy očakávame od inštitúcií. Bez takéhoto kvalifikovaného personálu to nie je možné. A preto si myslím, že tento návrh, ktorý je predložený, ktorý máme na stole, nie je samozrejme finálnym návrhom, ale predsa len prejde cez eh, postup sociálneho dialogu, Musia tam byť zúčastnené všetky inštitúcie, aj odbory. A myslím si, že to je dobrý začiatok. A som skutočne vďačná pánovi Ševčovičovi, že celkom jasne hovorí, že nerobí, nepoužíva žiadne triky pretože častokrát máme také postupy, že sa predloží niečo na stôl a očakáva sa, že niekto tu bude ešte so mnou obchodovať a potom ja ešte mám niečo e, v rukáve, s čím by som mohol neskôr vyrukovať. Ale takýto otvorený prístup e, by sme očakávali hlavne z rady, tak ako to urobil pán Ševčovič. Jednoducho predložíme všetky karty na stôl a nehovorím, že to členské štáty automaticky príjmu, ale predsa len to bude vlastne otázka do budúcnosti, či členské krajiny takisto čestne sa postavia k tejto otázke bez nejakého e, populizmu a bez dodatočných, dodatočných e, vyrokúvávaní ešte ďalších výhod. Videli ste to, kolegovia a kolegyne. Tá posledná reforma z roku 2004, tá nám ušetrí 9 miliard eur do roku 2020. To si musíme predstaviť. Za obdobie 16 rokov. Predstavte si túto strašnú sumu. Keby sa to malo ušetriť v nejakom členskom štáte, to je jednoducho nemožné je tu tento potenciál úspory s touto ďalšou reformou ešte dodatočné miliardy, tých 8 miliard a 1 miliarda. Čiže to je skutočne obrovská suma a myslím si, že sa stanovil správny smer, hoci samozrejme odbory a predstavitelia personálu nebudú so všetkým súhlasiť a samozrejme budú sa snažiť obhajovať aj záujmy e, zamestnancov. Chcela by som sa venovať dvom bodom, pán Ševčovič, kde viete, že ja nie som presvedčená o tom, že to je správny e, postup a to sa týka predovšetkým sekret- úloh sekretariátu kde budeme mať novú triedu zamestnancov. Zatiaľ máme zamestnancov a kontrahovaných zamestnancov, ktorí doteraz sú zamestnaní na 3 roky. Podľa tohto návrhu teraz by to bolo na 5 rokov. A teraz by sme tu ešte mali teraz zamestnancov, kontrahovaných zamestnancov, ktorí by mali o neobmedzenú pracovnú zmluvu. To znamená, v tom ist, v istej miestnosti môžem mať troch zamestnancov, ktorí budú tromi spôsobmi platení a rôzne platení. A myslím si, že táto časť tohto návrhu jednoducho nie je domyslená úplne, pretože jednoducho tým sa vám nepodarí presadiť to, čo ste tu prezentovali, predovšetkým tú geografickú vyváženosť a geografická vyváženosť je dôležitá, avšak tieto rozdiely, ktoré budeme mať, e, predovšetkým v otázke platov. A na základe takýchto znížených platov jednoducho nezískame takých kolegov, nových kolegov alebo zamestnancov, ktorí budú navyše ešte ovládať aj 4-5 jazykov, a budeme presadzovať stále iba túto geografickú výročnosť. Ja, spravodajkyňa, ja ako spravodajkyňa, keď aj nepopros, nepo, nepodporím tento bod návrhu, tak dúfam, že ma podporí aj parlament. Nehovoril som ešte so všetkými teňovými spravodajcami, to plánujem na začiatok septembra po letných prázdninách a s pánom kolegom Baldazáre som už o tom hovorila a viem, že pán Baltazáre podporuje môj názor. E, tento návrh ešte jednoducho budeme musieť pozmeniť. A potom sú tu ešte ostatné body, tie potenciály úspor. Tie by mohli posilnieť zodpovednosť zamestnancov, to sú podľa mňa dobré návrhy, alebo navýšenie pracovného času, to samozrejme ide ruka v, rukou, ruka v ruke s redukciou počtu zamestnancov. Aj tu zastávam názor, že tento návrh zníženia počtu zamestnancov, respektíve zmrazenie aktívnych administratívnych e, nákladov je dobrý návrh, ale možno nie takým spôsobom, akým je teraz predložený. Treba s inštitúciami zaobchádzať iným spôsobom. Samozrejme, nemôžeme s kosačkou prejsť cez všetky, cez všetky e, inštitúcie a dosiahnuť rovnaké zníženie. To sa možno dá pri niektorých agentúrach a niektorých inštitúciách, ale pri niektorých to jednoducho nie je možné takých inštitúciách, kde bol nárast zamestnancov zhruba o 100%, tak tam to bude pravdepodobne jednoduché, ale sú tu aj iné inštitúcie, kde to bude možno komplikovanejšie, ako napríklad Európsky parlament, kde je úplne odlišný jazykový režim, ako je napríklad na rade a na komisii Teraz, keď tu pracujeme, máme tu jazykový režim všetkých jazykov, kde jednoducho e, prišli aj nové úlohy na základe Lisabonskej zmluvy a musíme iným spôsobom e, pracovať ako v minulosti. Jednoducho tu nie je náležité takýmto spôsobom postupovať, ja som to už povedala. Myslím si, že je správne, že chceme robiť úspory. Vidíme, že je tu hospodárska kríza všade navokol, ale, pred, ale zároveň som presvedčená aj o tom, že tá suma percentuálneho podielu musíme vytvoriť určitý koridor a jednoducho tohto koridoru ktorú sa musia potom pohybovať všetky inštitúcie. Možno, že tu budeme mať také inštitúcie, teraz mi napríklad navádá výbor regionov, ani neviem prečo. Možno tam je to jednoduchšie, kde bol zaznamenaný veľký náraz zamestnancov, znížiť počet zamestnancov, tam to pravdepodobne jedn- bude jednoduchšie. A viem, že pán Ševčovič e, možno zastáva iný názor. Pokiaľ ide o navýšenie pracovného času, pokiaľ ide o dôchodky, e, aj pokiaľ ide o navýšenie veku pre predčasný dôchodok, to, alebo samozrejme pokiaľ ide o pozície manažérov, nemôže tam byť nejaká náhrada extra pracovného času, to sú všetko zastarané záležitosti a je dobre, že s tým chcete už teraz prestať. Takisto sa musíme pozrieť aj na tie cesty domov do krajiny pôvodu a týmto samozrejme chceme brať do úvahy aj možnosti a podmienky zamestnancov, e, ktorých máme, ale musíme brať ohľad aj na to, že máme nové možnosti cestovania, ako napríklad lietadla, ako ste to spomenuli. A potom, pokiaľ ide o preplácanie týchto, týchto nákladov, tak jednoducho musíme to robiť na základe takýchto nových pravidel. Myslím si, že väčšina z toho, čo tu bolo prezentované, je dobrým smerom, dobrým nasmerovaním. Som zvedavá na to, ako skončí sociálny dialog. Čakám na návrhy a očakávam, že zo všetkých strán parlamentu nájdem podporu. Viem, že tu máme niektorých kolegov a kolegyne, ktorí by sa radi venovali ešte niektorým iným témam v niektorých ostatných výboroch budú pravdepodobne ešte aj iné návrhy a dúfam, že sa nám podarí všetkým ešte doplniť niektoré detaily. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani spravodajkyni. Teraz zostane slovo pán Cvievka. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pánovi podpredsedovi komisie za jeho vyčerpávajúcu analýzu navrhovanej reformy. Ja som vždy za reformy, ale reforma neznamená ničenie. Samozrejme, my sa musíme snažiť e, veci vylepšiť a snažíme e, snažiť, musíme sa snažiť e, vypustiť tie veci, ktoré sú už prežité. Ale tu by som chcel povedať jednu vec, kde vôbec nesúhlasím a síce neexistuje žiadna taká vec, ako je lacná verejná správa. Polsku nezodpovední e, politici, úradníci hovoria o lacnej e, verejnej správe, lacnej administratíve. Toto by viedlo k úplnej katastrofe. My sa musíme snažiť skôr o efektívnosť inštitúcií, čiže treba ich prispôsobovať tak, aby boli efektívnejšie. Som rád, že ste hovorili o skúsenostiach, kvalite, a tak ďalej. Ale to sa musí eh, odraziť aj v príťažlivom plate, pretože my nie sme schopní pritiahnuť e, vysoko kvalifikovaných uchádzačov, pretože nie sme na trhu schopní. Priemerná kategória dostáva menej a my si myslíme, že by sa to malo skôr e, zvýšiť. Ja si myslím, že by sme sa mali na to pozrieť e, z vecnej stránky. Úplne súhlasím s názorom pani spravodajkyni a je to v súlade aj s tým, čo hovorí tieňový spravodajca EPP. Ja by som bol rád, keby sa tento návrh, návrh prehodnotil aj z hľadiska pracovnej dráhy a vplyvu, aký to môže mať na pracovnú dráhu. Ak ľudia pracujú 15 e, rokov alebo viac a ešte stále nemajú, ne, ne, nedosiahnu zvýšenie svojho, e, svojej kategorizácie, tak e, je to zle. Títo ľudia, pokiaľ sa nezlepšia a napriek tomu teda sa ich plat zvyšuje a tak ďalej. Zvyšuje sa ich zaradenie, ale nevždy sa to prepája na ich kvalitu. Ďalšia vec. Keď hovoríme o 5% znižení počtu zamestnancov, s tým nemôžeme súhlasiť. Ako Dagmar správne poznamenala, Európsky parlament funguje úplne iným spôsobom ako rada alebo súd, pretože Typickým problémom je nedostatok e, zamestnancov na súde napríklad, čo znamená, že súdne konania trvajú čoraz dlhšie. Preto v budúcnosti by mala byť diferenciácia, pokiaľ ide o znižovanie stavu pracovníkov v jednotlivých e, inštitúciách. Napríklad na súde by toto percento malo byť nižšie než inde. Ale vy môžete samozrejme počítať s našou úzkou spoluprácou a mne by zaujímalo, ako vyzerá situácia v oblasti sociálneho dialogu. Niekoľko stretnutí sa už konalo a ďalšie sú plánované, ale určite vás budeme vo vašom odhodlaní podporovať pretože e, je to potrebné, ale zároveň toto úsilie musí byť skutočne zmysluplné a nemôžeme dospieť k nejakým e, riešeniam, ktoré nie sú vhodné. E, e, pokiaľ ide o faktografické informácie, ktoré ste nám poskytli, tieto zahrnuli informáciu o tom, že ide o 1% rozpočtu, e, či HDP, a to skutočne, alebo HDP EU, čo skutočne nie je veľa. Ďakujem pekne, kolega Masip. No, Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel povedať, že nejde o to, či my ako poslanci parlamentu súhlasíme s vami, alebo, že, alebo či je e, nejaká možnosť nápravy. Jednoducho e, to, čo vy um, prednášate, alebo teda pred, predkladáte, tak um, je otázka, či to napraví tú situáciu, alebo či nám to nejako pomôže. Čiže ako si predstavujete vy ako komisár, uh, že keď vstúpi do platnosti, keď vstúpia do platnosti tieto opatrenia, ako to bude prebiehať, hej, ako a akou formou e, sa uplatňa, či budú dočasné, alebo ako to bude prebiehať. Musím teraz upozorniť aj na čas, máme ešte 10 minút. Pani Lichtenbergerová, nech sa páči. Tak sa budem ponáhľať. Ja súhlasím s pani Rodberengerovou, ak tu ide o otázku geografického geografické vyváženosti a tie nižšie platové zaradenia. Prosím vás, nepodceňujme tieto jednotlivé kategórie. Tieto sú veľmi dôležité, oveľa dôležité, ako si myslíme. A aj tu by sme mali geografickú vyváženosť ponechať. Jednoducho je to náš záväzok, pretože ak by v tejto oblasti došlo k určitej nezrovnalosti, tak sa to potom odrazí smerom nahora negatívne. A to je úplne jasné. Čiže tu musíme postupovať skutočne pozorne a obozretne. Zároveň nechcem teraz podporovať túto polemiku proti zamestnancom, eurokratom, kde často zaznieva v jednotlivých členských štátoch, ale mali by sme v rámci celej tejto zmeny, hovorili ste tu o 5%, mali by sme tu zohľadniť to, že vo vyšších e, platových triedach povedzme to už takto opatrne, tamto jednoducho neboli až tak, ak sa znížia určité percentá z platu, Možno, že to je predsa jednoduchšie v tých vyšších kategóriách ako v tých menších a nemali by sme, možno by sme potrebovali nejakú krivku, ktorá by to vyjadrila. Ide tu práve o tieto obmedzenia, hovorí pani rečnička. Ešte jeden bod, s ktorým mám trochu problém, ide tu o otázku manažmentu a žien. Určité zmeny a opatrenia, myslím si, že aj musíme zohľadniť aj zastúpenie žien v manažmente. Dá sa to, pretože ak to zostane tak, že tam budeme mať ten strop, ktorý, za ktorý sa jednoducho ženy nedostanú, tak to nie je podľa mňa veľmi múdre postupovanie. A predsa len ešte jeden bod, ten je pre mňa vždy trochu problematický s čím sa vlastne porovnávame v jednotlivých členských štátoch? Porovnávame sa s diplomatickou službou? Samozrejme, tam zarábame menej, v porovnaní s nimi zarábame menej, ale musíme nájsť určité, určitý mix, pokiaľ ide o porovnanie, pokiaľ ide o byrokraciu v členských štátoch a pokiaľ ide o naše požiadavky. Áno, máme náročnejší jazykový režim, ale predsa len to nemôžeme porovnávať takto paušálne, pretože vieme, že trieda diplomatov v niektorých členských štátoch jednoducho má tendenciu byť vnímaná ako problematická. A zároveň by som ešte chcela povedať, mám sen, chcela by som oveľa viac výmeny, pokiaľ ide o zamestnancov na národnej úrovni a európskych úradníkov, aby jednoducho došlo zlepšenie vnímania Európskej únie. Ale to sa dá dosiahnuť iba na základe spolupráce s členskými štátmi, pretože ak oni by dovolili znovu zamestnať zamestnancov, ktorí boli predtým v európskych inštitúciách, tak by sa to celé skomplikovalo. To znamená, že potom už nikto, kto je tak veľmi vysoko kvalifikovaný, by už e, sa nevrátil. Ak by sa to podarilo zmeniť, tak to by ma skutočne potešilo. Ďakujem pekne, pani Tajn pán Ševčovič. Ja by som vám chcela blahoželať k týmto avizovaným úsporným opatreniam. Veľa z nich vnímame ako samozrejme a potrebné. Zároveň chcem povedať, že nemám problém s tým, že máme dvoch ľudí v jednej miestnosti, ktorí budú robiť tú istú prácu a budú inak ohodnotení, pretože tento problém poznáme z členských štátov, poznáme to aj z Nemecka, pani Rodberen, my pochádzame obidve z Berlína, u nás sa o tom stále hovorí, sú tam šoféry autobusov, ktorí jednoducho sedia na tej istej sedačke šoféra a jeden zarába o polovicu menej ako ten druhý, pretože tam už boli realizované úsporné opatrenia, pokiaľ ide o platy. Avšak jedna otázka, pokiaľ ide o porozumenie. A na, to ma, na to som prišla, keď som počula pána Cvítku. Pokiaľ ide o možnosť kariérneho postupu. Ho, hovorili ste, že tu máme málo Britov, aj málo Nemcov, predovšetkým pokiaľ ide o špičkové pozície, pretože špičkové pozície sú zatiaľ menej platené, ako by mali byť. Spomínam si, že už predtým, ako som začala byť činná tu na v parlamente, som stretla zamestnancov komisie, ktorí odišli na dovolenku, keď mali zhruba 50 rokov a tesne predtým, ako išli do dôchodku, potom zasa nastúpili v komisii a medzi tým pracovali 10-15 rokov ako právnici a povedali mi, že ako špičkový zamestnanec z Nemecka v komisii jednoducho nemám možnosť kariérneho postupu. Na to, aby som ho mal, potrebujem byť žena a musím byť mladá a musím byť z Bulharska alebo Rumunska. To je presne to, čo mi povedali. Tak, preto by som sa chcela spýtať, či ten problém geografického zastúpenia a nedostatočných záujmu členských štátov skutočne súvisí s nedostatočným platom alebo s nedostatočnou možnosťou kariérneho postupu. Ďakujem pekne. A teraz ešte pani Regnerová a potom pán Ševčovič. Ďakujem pekne. E, takisto by som vám chcela želať veľa úspechov. Máte pred sebou dosť ťažkú úlohu a snažíte sa túto úlohu zvládnuť čo možno najlepšie. Na rozdiel od pani Tej, Tajnovej by som vás chcela požiadať, aby ste urobili čo možno najviac, aby sme sa zabránili nejakému členeniu zamestnancov na jednotlivé triedy. Ja ako poslankyňa Európskeho parlamentu e nie som spokojná s tým, keď vidím, napríklad ma väzu na letisko a vidím, že tie podmienky pre zamestnancov sú odlišné. A pokiaľ ide o penzie, tak tieto vôbec neboli predmetom tejto diskusie. Tá Solidarity Levy, ktorú ste spomenuli, či sa tá týka aj penzií, preč, ak áno, prečo, ak nie, prečo. A pokiaľ ide o tie expatriation costs, e, neviem, či používam správnu terminológiu, ale použila som to slovo, ako to nazývame u nás e, v Rakúsku. Či tu na ten návrh skutočne je v súlade s novým trendom, to znamená, že je potrebné keď zamestnanci z Rakúska idú pracovať e, do Európskej únie, že jednoducho sa im prideli tento príplatok. A či to potom v budúcnosti by nemalo trochu klesnúť, keď tam už zamestnanec pracuje v inštitúciách viac ako 10 alebo 20 rokov. Ďakujem. Uh, Veľmi pekne. Ďakujem za vašu podporu a ďakujem aj za vaše otázky, pretože uh, a, a dúfam, že moje odpovede pomôžu niekto, vysvetliť niektoré z týchto otázok. A úvodom by som chcel takisto poďakovať uh, výboru Júri a chcel by som ho uistiť, že my sme vám neprestane k dispozícii. Toto je mimoriadne komplikovaná oblasť, e, sú tam rôzne záľudnosti a e, my aj e, naši moji experti vám budú k dispozícii na prípadné konzultácie a poskytnutie informácií. Pokiaľ ide o nadchádzajúce týždne a mesiace, budúci, eh, hneď ako bol návrh predložený, pán predseda Barozo a ja sme sa stretli s príslušnými predstaviteľmi. Tento politický dialog eh, na eh, vysokej úrovni už začal. Zajtra sa začne. Takisto sa bude konať ďalšie stretnutie s generálnym tajomníkom. Bude sa konať rad rokovanie, ktoré sa opätovne začnú v septembri. A Budeme vás priebežne informovať e, o tom, ako napreduje táto diskusia už e, doteraz sme rokovali s pracovníkmi zamestnancom som veľmi rád, že sa podarilo eh, dosiahnuť odvolanie štrajku a my sme pripravení vstúpiť do plného sociálneho dialogu. Takže eh, spolupracujeme s príslušnými útvarmi veľmi účinne. Včera eh, s pánom Zvievkom a s ďalšími sme sa stretli a myslím si, že to bola veľmi dobrá politická diskusia o otázke, eh, politi- o otázke kariérneho postupu a hodnotenia. Eh, pokiaľ ide o komplikácie eh, spojené s týmto procesom, my sa ich snažíme zjednodušovať, snažíme sa prijať také opatrenia, ktoré by zabezpečili služobný postup na základe zásluhovosti a Takisto, pokiaľ ide o, o, o, o podporu tých e, kategórií pracovníkov, ktorí dosahujú lepšie výsledky, tak e, takisto chceme dosiahnuť, aby sa um, napredovanie v služobnom rebríčku týkalo tých uh, pracovníkov, ktorí sú uh, kvalitní. A k tomu, čo povedala pani Dagmar Rodberend, samozrejme uh, tieto škrty štarty e, sú e, zložité, pokiaľ ide o jednotlivé inštitúcie, ale e, Európsky parlament samozrejme je rovnako dôležitý ako ostatné informácie, vrátanie mojej, ale keď sa pozrieme na zvyšovania z posledných rokov, a na príslušné percentá, vidíme, že ten nárast bol značný, preto sa budeme snažiť získať aj zvýšenie účinnosti našej práce. Ja si myslím, že pokiaľ ide o účinnosť našej práce o 1% ročne, že je to možné a myslím si, že treba dôkladne posúdiť aj e, tento návrh. A teraz e, k tomu ešte sa pripája otázka rozpočtu. Naozaj e, pracovníkov možno e, prijať e, len za predpokladu, že existuje potrebný rozpočet, ale táto e, celá e, záležitosť sa týka e, všetkých inštitúcií, všetkých pracovníkov a som si istý, že toto bude jedna z vecí, o ktorých sa bude veľmi podrobne hovoriť. Okrem toho musíme mať na pamäti, že my navrhujeme 5-percentný škrt, ale zároveň navrhujeme zvýšenie počtu pracovných hodín o 4,9 E, čiže týmto spôsobom sa na druhej strane vyvažujú škrty s tým, že sa dosiahne vyššia výkonnosť zamestnancov. Takže je to v podstate tzv. output neutral riešenie, e, čiže výkonnostne neutrálne e, riešenie. A teraz E, ten výber, toto geografické zastúpenie, tak e, to je aj otázka rozpočtová, nie len politická. Keď si zoberieme napríklad sekretárku, ktorá príde z, e, so svojou celou rodinou, z istej krajiny a presťahujú sa sem a tak ďalej, tak skutočne tu môžu byť náklady také, že táto geografická e, distribúcia nebude vždy e, vyváženosť, teda geografická vyváženosť nebude vždy dosiahnutelná, e, ale musíme sa snažiť flexibilnejšie využívať zmluvných pracovníkov, tak, aby sme e, zvýšili príťažlivosť práce. E, takisto navrhujeme e, zmluvy na dobu neurčitú. Niektoré sekretárske pozície ich majú už dnes. Ja viem, že pán Zviedka hovoril teda, že reforma by nemala viesť k ničeniu, ale môžem ho uistiť, že ak sa E, pozrieť dôkladne na naše odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny v e, Economic Governance, tak je to, ktorý sa týka predovšetkým nových členských štátov a hovorí sa tam, že máme tú abs- eróziu absorpčnej kapacity. Stále nemôžeme škrtať. Potrebujeme dobrú administratívu aj v štátoch, aby mohli dobre fungovať. A preto musíme zmeniť aj filozofiu spravovania európskych fondov v budúcnosti. Súčasť problému vo viacerých členských štátov je, že nemajú dostatočnú administratívnu kapacitu na riadenie európskych fondov, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženej konkurencieschopnosti celej Európskej únie. A preto musíme počítať, čo e, možno dosiahnuť za čo. Nám ide o vysokú kvalitu pracovníkov Súhlasím aj s niektorými z vás, ktorí hovoria, že, zmlu, že, že platy sú veľmi um, veľmi dôležité. Keď sa pozrieme na eh, oblasti, na opatrenia v oblasti ehm, platov, ktoré boli zavedené, tak E, tieto sú veľmi atraktívne pre čerstvých absolventov škôl, ale sú už menej atraktívne pre ľudí s praxou v strednom veku, ale ja vám môžem poskytnúť dôkladnejšie údaje týkajúce sa zemepisnej e, rovnováhy. A e, konkrétna odpoveď na konkrétnu otázku pána Idalga Samozrejme, do veľkej miery to bude závisieť od toho, ako budeme riadiť e, spolu rozhodovanie. Ja by som bol veľmi rád, keby sme v lete 2012 dospeli k záveru tohto legislatívneho procesu, aby sme mohli začať od 1. januára 2013 aplikovať nové e, moderné e, zásady služobného poriadku. Preto dúfam, že aj v rade sa nám podarí dosiahnuť pochopenie od dôležitosti tejto veci. Áno, budú prijaté prechodné opatrenia, predovšetkým e, týkajúce sa uplatňovania vyššieho veku odchodu do dôchodku. Myslím, že to nikoho neprekvapí, že to bude isté prechodné obdobie a to znamená, že tento e, zvýšený vek odchodu do dôchodku sa bude zavádzať postupne. E, e, rodová rovnosť. Samozrejme, my o tejto otázke hovoríme v iných dokumentoch. Máme pomerne vysoké ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť do roku 2013. Môžete sa ma pýtať, ako sa nám to darí ale boli by sme radi, keby aspoň 21% žien zastávalo vyššie e, riadiace pozície. Ako viete, dnes pre komisiu pracuje viac žien ako mužov, ale e, je známe aj to, že ich e, zastúpenie, proporcionálne zastúpenie v jednotlivých platových triedach nie je dostatočné a chceme v tomto smere urobiť pokrok. Rád vám poskytnem e, aktuálnejšie informácie, ako aj to, čo by sme chceli dosiahnuť do roku 2013. Dúfam, že som si neurobil veľa nepriateľov medzi bruselskými diplomatmi, ale my sme porovnávali naše platy s ich platmi a musím povedať, že naše platy sú veľmi konkurencieschopné. Ja nehovorím samozrejme o komisii, čiže v každom porovnaní my by sme ktoré by sme urobili, by to bolo úplne jasné. Preto sa snažíme pre e, osobu, preto, preto hľadáme osoby s rovnakými kvalitami a myslím si, že by sme na to nemali zabúdať. Pokiaľ ide o otázku pani Fonten, e, geografická rovnováha a vrcholové pozície. Aj v tomto smere som pripravený vám poskytnúť konkrétne údaje, ale pokiaľ ide o nedávne rozšírenie, informácie, ktoré ste uviedli, nie sú úplne správne, pretože sme mali veľké problémy s plnením týchto cieľových údajov pre, člen, pre nové členské štáty. Keby sme prihľadli na váhu jednotlivej krajiny a počet e, úradníkov komisii, tieto ciele predstavujú zhruba dvetiny tej skutočnej váhy. A ako viete, minulý rok som musel prijať osobitné opatrenia a zorganizovať osobitný nábor pre pozície EU 6 e, a EU 3, pretože nebolo možné e, získať dostatočný počet ľudí pre e, riaditeľov, pre vedúcich pracovníkov na týchto úrovniach z konkrétnych krajín. Výsledkom je proces derogácie. My teraz hľadáme jedného vrcholového riadiaceho pracovníka z Bulharska a jedného z Rumunska, ale vieme, že v tejto pozícii máme zatiaľ len e, zástupcu z Polska, čiže nie je tu veľa ľudí z týchto nových členských štátov, ale keď sa pozrieme na tieto pozície, tak tuto nie je ten problém taký, vysoký, taký veľký ako v ekonomikách s vysokými platmi. Tu je ten problém aj taký, ako získať ľudí pre tie najnižšie triedy v komisii. Tuto je istý právny rozpor, ktorý nám bude robiť problémy o 10 či 15 rokov, lebo e, keď e, táto skupina ľudí dospeje e, postupom času do riadiacich pozícií, tak zrejme potom bude ťažké zabezpečiť tento imperatív zemepisnej vyváženosti na všetkých úrovniach. Posledná otázka sa týkala e, príplatku na expatriáciu a penzii. E, my sme sa nedotkli príplatku na expatriáciu, pretože sme presvedčení o tom, že keby sme s tým niečo robili, tak by to zmenilo rovnováhu s tým, že by sme neboli konkurencieschopní na trhu práce. Ja som, e, ako viete, slúžil v diplomatických službách, som štátny úradník ale keď sa človek presťahuje do Bruselu, ešte stále má e, svoje bydlisko aj doma, čiže človek sa musí starať o e, dve bydliska, musí sa starať o svojich rodičov, musí cestovať domov. To znamená, že nemôžete sa sem jednoducho presťahovať a zabudnúť na to, čo sa deje vo vašej krajine. A čím starší sú vaši rodičia, tak tým väčšmi potrebujete tento príplatok, preto sme sa rozhodli, že v navrhovanom balíčku zostane. A pokiaľ ide o dôchodky, ako viete, už doteraz, e, to znamená v roku 2004, sa uskutočnili dosť veľké zmeny, keď sa e, zvýšili príspevky na e, dôchodky už, e, ktoré platia inštitúcie. My sme už zvýšili e, celkové dôchodky, teraz nás čaká ďalšie zvýšenie a takisto sme zvýšili možnosť e, predčasného odchodu do dôchodku. Um, a pokiaľ ide o dôchodky, tak sme e, urobili už teraz dosť veľa. E, celý systém sme výrazne zreformovali a myslím si, že viete aj to, že e, tie príspevky, ktoré platí Únia pre svojich zamestnancov na účely dôchodku sú najvyššie v celej Únii, je to 16, aj niečo. Takže e, myslím si, že to je veľmi výrazné percento a osobitný, tento osobitný príplatok už neplatia dôchodcovia. My sme to nezahrnuli do tohto návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie. Teraz sme skutočne už prekročili náš časový rámec a preto by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli. Želám vám všetkým pekné letné prázdniny a ďakujem tlmočníkom za ich ochotu predlžiť pracovný režim o 20 minút. Všetko dobré na leto. Ďakujem pekne.